willkommen zur Sitzung heute Nachmittag. Und es ist mir... Vítajte kolegovia na poobednejšej časti našeho zasadnutia. Veľmi ma teší. Pán Potočník, dovolte, aby som vás srdečne privítal vo vašom výbore, výbore pre životné prostredie v parlamente. Chceli by sme viesť pravidelný dialog. Na začiatku roka bude určite veľmi napínavé dozvedieť sa, čo máme na agende pre tento rok. Dohodli sme sa na tom, že túto diskusiu upravíme čo do štruktúry, aby sme mohli skutočne uskutočniť intenzívnu výmenu názorov. Máme tri témy, E, účinnosť zdrojov, to je číslo 1, biodiverzita číslo 2 a implementácia, téma číslo 3. Štvrté kolo budú ešte ostatné otázky alebo rôzne. Sekretariát v tomto duchu pripravil aj zoznam rečníkov. Doposiaľ máme 27 dotazov, pokiaľ ide o poznámky. Pán komisár však o pol štvrtej musí odísť, takže každý bude mať k dispozícii minútu až 1,5 minúty. Naposledy sme sa stretli e, s pánom komisárom e, v Nagoji, kde sa uskutočnila konferencia o biodiverzite. E, ako sme mohli sledovať, pôsobili ste ako facilitátor v rámci toho najtvrdšieho orieška, ktoré ktorý bolo treba rozlúsknúť. Pa, vaša kolegyňa pani Hildegard takisto zaznamenala úspech s konferenciou v Cancúne, takže možno povedať, že multilaterálny proces týkajúci sa trvalej udržateľnosti v roku 2010 skutočne postupil o značný krok dopredu. Takže teraz by som hneď odovzal slovo panu komisárovi a začali by sme prvým eh, krojom, prvým eh, prvou témou a to je účinnosť zdrojov. Nech sa páči, máte slovo. Me... Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, začal by som krátkou takou horizontálnou poznámkou, pokiaľ ide o environmentálne otázky a potom prejdem teda k tej zdrojovej účinnosti, k tej prvej téme. Ja som teda eh, vo funkcii jeden rok. Eh, tento parlament je tiež v súčasnej skladbe vo funkcii jeden rok, no a v tomto roku sme mali naozaj obrovskú krízu. Stratégia EU 2020 inkluzívny, inteligentný rast prepája e, naše snahy a snažíme sa teda zabezpečiť, aby sa Európskej únii podarilo z tej krízy vymaniť e, v dobrej forme. Ale mali by sme takú určitú dlhodobú víziu, rok 2050 a musíme naozaj zásadne zmeniť naše vzorce výroby a spotreby. Musíme prestať mrhať našimi obmedzenými a nákladnými zdrojmi. Momentálne, pokiaľ ide o udržateľný rast, e, správa o životnom prostredí ukázala, že pokiaľ ide o, pokiaľ ide o Um, znehodnotenie vody, že sme na tom celkom uh, dobre, pokiaľ ide o znečistenie vzduchu, ale lepšie musíme chrániť naše ekosystémy, musíme produkovať menej odpadu a ešte sú tu určité veci súvisiace so vzduchom, ktoré sú nedoriešené, takže je čo zlepšovať. Európa potrebuje rast, ale rast, ktorý bude trvalo udržateľného charakteru musíme vytvoriť situáciu, ktorá bude v prospech všetkých, e, zelené pracovné miesta, zelený rast. Takže ma naozaj teší, že Európsky parlament e, tento koncept si tiež e, osvojil. A v tomto roku by sme sa mali snažiť v tomto zmysle implementovať v celej EÚ náležité politiky. Tak začnem teda tou zdrojovou účinnosťou. Komisia zajtra príjme oznámenie o vlajkovej iniciatíve v, tomto, v tejto oblasti. A pôjde teda všetky iniciatívy na roky 2012 v tomto rámci. Oznámenie poukáže na to, že táto účinnosť zdrojov nie je len e, nejakým snom e, jedného komisára, komisára pro životné prostredie, ale že je to vízia celej komisie. Environmentálne ciele musia byť integrované do všetkých našich politík, počnúť s tou hospodárskou. Spomente si na situáciu pred rokom. Bola vôbec na mape, tak povediac, zdrojová účinnosť a ja teda pevne verím, že sa na tú mapu um, naozaj dostane, stane sa jej, uh, stane sa jej uh, stabilným komponentom. Potrebujeme e, v tomto zmysle politiku pre celú Európsku úniu, pretože to musí byť náš spoločný cieľ, naša spoločná snaha. Je to horizontálna e, problematika k transformácii nášho hospodárstva, ale potrebujeme vašu podporu a podporu ďalších parlamentných výborov. Ja spolupracujem e, s mojim oddelením, aby Európa dostala roadmap k zdrojovej účinnosti. Tam budú, tam budú teda uvedené ciele, ktoré chceme dosiahnuť, a bude to taký určitý nástroj na vytváranie náležitých politík. Takže koncept už máme a musíme teraz eh, od neho prejsť ku konkrétnym politikám. Za posledný rok sme v diskusiách o tejto téme dosiahli veľký pokrok. Sledujeme sa na tom, že udržateľné riadenie zdrojov je potrebné pre našu budúcnosť na planete Zem. Zdrojovo účinná ekonomika je nevyhnutná. Zhodujeme sa na tom, že musíme e, pracovať horizontálne, spoločne na rôznych úrovniach, európska, národná, regionálna. A teraz je potrebné zabezpečiť, aby politiky, ktoré budeme uplatňovať, aj naozaj viedli k dosiahnutiu našich cieľov. Transformácia bude musieť byť veľká, tak aby sa z nášho hospodárstva stalo naozaj zdrojovo efektívne, musíme uplatňovať štyri veci. Poprvé, poprvé legislatíva, ktorú už máme, tá musí byť naozaj implementovaná. Potom recyklácia a likvidácia odpadu v tejto oblasti by sme mohli dosiahnuť obrovskú zdrojovú účinnosť e, s pozitívnymi vedľajšími efektami na životné prostredie a boj proti klimatickým zmenám. E, Takže legislatívu máme, je potrebné, aby bola náležite uplatňovaná. Budeme to sledovať, ja a komisia aj v nasledujúcich rokoch. Rámcová smernica o odpade a prepracovaná rezi, verzia mm, smernice VV. Ich implementácia skrátka povedie k dosiahnutiu našich cieľov alebo zľahšiu dosiahnutie našich cieľov zníženie počtu skládok, e, väčšia miera recyklácie a tak ďalej. Ja si myslím, že legislatíva a jej uplatňovanie e, nie sú jediným riešením. Dokonca aj trhy s e, sekundárnym materiálom, s druhotnými surovinami musia naozaj efektívne fungovať, aby sme sa vyhli mrhaním mrhaniu odpadov, ktorý je ešte použiteľný. Potom trhovo na trh orientované nástroje, to je druhý okruh Eh, zdaňovanie eh, v prípade environmentálnych eh, dopadov alebo nízkej zdrojovej efektívnosti. To by boli tie správne stimuly. Trhovo orientované nástroje typu zdaňovanie naozaj musia byť uplatňované. Ja som sa spojil s pánom Šemetom, bavili sme sa o tom, ako to čo najefektívnejšie zorganizovať. Rýchlo môžeme začať v oblasti znižovania dotácií, ktoré majú negatívne dopady na životné prostredie. Máme k tomu príslušnú dokumentáciu, prieskum, ktorý je súčasťou nášho e, programu fiskálnej konsolidácie. A tretí okruh. Niektoré nástroje už máme k dispozícii, ale nevyužili sa dostatočne a musíme ich posilniť, ekodizajn, ekoznačovanie, certifikácia a environmentálny manažment. Toto všetko e, musíme posilniť, aby to naozaj fungovalo. Musíme preto užšie spolupracovať e, s podnikateľskou obcou a s národnými úradmi. Napríklad stanovanie referenčných hodnôt, e, v rámci smernice o ekodizajne. Toto zvyšuje efektívnosť produktov, znižuje to emisie a sporí to aj prostriedky po občanov. Tieto úspory predstavujú asi 13 napríklad pokiaľ ide o spotrebu energie. Udržateľná spotreba a produkcia. Máme tu nástroje v tejto oblasti. V sme prijali akčný e, plán a je potrebné ho ešte viac e, posilniť tým, že rozšírime pole pôsobnosti smernice o ekodizajne. Už sme na tom začali pracovať. E, akčný plán prepracúvame tiež. V roku 2012 bude k dispozícii nová verzia. Chcem, aby tento proces bol inkluzívny, transparentný, aby ten akčný plán bol ešte ambicioznejší vzhľadom na tie výzvy, ktoré sú pred nami. Európsky parlament bude samozrejme v diskusiách našim kľúčovým partnerom. A po štvrté, štvrtý okruh, musíme vytvoriť integrovaný koordinovaný prístup k dosiahnutiu riadenia zdrojov udržateľným spôsobom e, prostredníctvom iných e, politík, teda mm, mimo rozsahu environmentálnej politiky na to. Samozrejme bude potrebná taká už tá pedagogická snaha. Na našej strane nie je to vôbec jednoduché vzhľadom na to, že finančné trhy a verejné zadlženie nás všetkých zamestnávajú, ale Európa 2020 táto stratégia by mala byť pre nás príležitosťou e, zvyšovať povedomie. Zdrojová účinnosť e, v rámci správy ekonomických záležitostí v EÚ a v rámci iných špecifických iniciatív. Mám na mysli napríklad modernizáciu verejného obstarávania. Komisia k tomu zatiaľ vydá zelenú knihu. A aj tu počítam s vašou pomocou. V kolégiu sme sa tým zaoberali tento výbor a ďalšie výbory by mali podporiť naše snahy v oblasti cieľa zdrojovej efektívnosti, zdrojovej účinnosti. Takže, kolegyne, kolegovia, počas tohto jedného roka som si uvedomil, že pre environment politiku sa otvára nová éra. Musíme prejsť od riešenia špecifických otázok, individuálnych problémov k systematickejšej politike, ktorá bude odpovedať eh, komplexnosti životného prostredia našej spoločnosti. A na tieto účely musím intenzívnejšie spolupracovať s ďalšími členmi kolegia. Napríklad sme mali orientačnú rozprávu minulý týždeň o kvalite vzduchu. Cieľom bolo zvýšiť povedomie o tejto problematike a spoločne eh, sa dohodnúť, ako pokračovať, pokiaľ ide o smernicu o eh, národných emisných programoch. A ja eh, teda dúfam, že príslušní komisári tieto naše dohody budú dodržiavať vo svojej práci. Transformácia nášho hospodárstva musí vychádzať zo zdrojov, ktoré máme k dispozícii trvoužateľným spôsobom Takže zmena týchto vzorcov, e, táto obrovská transformácia stojí pred nami. Je to naozaj obrovská sizifovská práca, ale teším sa na to a teším sa aj na vašu podporu a spoluprácu. Ja, vielen herzlichen Dank. Ďakujem, pán komisár Podočník. Tento výbor je samozrejme ochotní podpoliť tento prístup e, politiky a e, táto potvrdiť to, že teda táto účinnosť zdrojov je vlastne tretím slobcom e, našej politiky. Jeden rok v úrade pán komisár Potočník, to znamená začala nová éra. Budeme teda systematicky pristupovať k jednotlivým témam. Účinnosť zdrojov je E, jednou z takýchto tém. Som veľmi rád, že zajtra e, sa nebude diskutovať len e, o surovinách, o tom, ako dostaneme do Európy viacej surovín, ale ako získame nový pohľad na túto problematiku, ako zredukovať mrhanie týmito zdrojmi, surovinami Milé kolegyňa a kolegovia, musím skutočne trvať na tom, aby e, každý dostal k dispozícii 1 no, minútu 30 sekúnd, ináč e, to nezvládneme. E, Richard Tegor začína ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prerušte ma, prosím, keď budem príliš dlho hovoriť. Ďakujem, pán komisár, keď ste prvýkrát, keď som vás prvýkrát stretol, tak ste mali problémy s hlasivkami. Dnes je tomu opäť tak. Dovolte mi teda prvú otázku. Ak zvolíme tento systematický prístup, ktorý je správny, je potrebné e, sa postarať o to, aby sme to aj patrične transportovali. Chcelo by, chcel by som sa spýtať, čo robíte preto, aby sa e, to dostalo teda až k našim občanom. Jedným z takých príkladov je napríklad e, aj problematika E, zavedenia nových e, žiariviek. Takže pokiaľ e, sa nám nepodarí presvedčiť občanov, nepodarí sa nám robiť dobrú politiku. Ešte mám otázku k účinnosti zdrojov. Pokiaľ ide o odpad, odpadové hospodárstvo, máme obrovské rozdiely v Európe, permanentné krízy E, hovorili sme o uznesení minulý týždeň k tejto téme, zaoberali sme sa touto otázkou. Máme e, štáty, ako je napríklad e, krajina, z ktorej pochádzam ja, kde sa všetko triedi, celý odpad a máme krajiny, respektíve áno, krajiny, kde vlastne neexistuje ešte ani spalovne. A potom ďalšia téma Blueprint Water. Čo môžeme v tejto, k tejto téme očakávať? Ďakujem. Mario Peru. Grazie Presidente, signor Commissario. No, som čítal o stratégii eh, o recyklingu odpadu. Zdá sa, že je tomu tak, že u organického odpadu sme eh, sa zatiaľ nedostali k úplnému potenciálu. Čo sa týka recyklingu, e, máme problémy napríklad aj s definíciou e, kompostu. E, Európska únia pracuje na štúdii na vypracovaní smernice, čo sa týka čiriaceho kalu. Zdá sa, že je táto problematika pomerne dosť roztrieštená. Ako to vyzerá s organickým odpadom? Je možné pripraviť ad hoc smernicu pre triedený odpad? vychádzajúc z konceptu z roku 2001. V každom prípade potrebujeme koherentnosť, e, potrebujeme právnu istotu predovšetkým pre živnostenskú oblasť, ako aj pre úrady, orgány, aby sa zaručila ochrana životného prostredia. E, pán komisár, chcel by som využiť aj príležitosť na to, aby som sa spýtal, ako to vyzerá s činnosťou úradov, pokiaľ ide o e, zvládnutie krízy s odpadom. Ďakujem. Chcem e, e, poďakovať pánu komisárovi za jeho odhodlanosť práve v oblasti biodiverzity. Mám však otázky, otázky ktoré sa týkajú zdrojovej e, e, efektívnosti čerpania zdrojov, ale otázka tu smeruje k tomu e, príjmu, k tomu toku. V konečnom dôsledku by sme mali byť efektívnejší v nakladaní s našimi zdrojmi. Ako, teda moja otázka znie, ako budete brániť tomu, aby sme tak veľa, ne, príliš veľa neinvestovali k smerom k tomu inflow. A ďalšia otázka trochu sa obávam toho, že, že vy sa budete môcť obmedziť na energetiku a v, e, vodné hospodárstvo, nebude sa môcť e, pozerať na priemyselnú či polnohospodárskú politiku a tak ďalej. Ako si myslíte, že zabezpečíte tieto oblasti? No a ďalšia možnosť, ktorou by, ktorá by tu mohla byť, je rozvi- rozvíjať de- e, environmentálne účty, to by mohol byť dôležitý nástroj, ktorý by mohol toto všetko urobiť viac inkluzívnejšie. Myslíte si, že Life Plus by sa dalo použiť na uh, tieto environmentálne účty v členských krajinách? Ďakujem, budem stručný, keďže musím. Ďakujem tiež uh, vám, pán komisár, za to zajtrajšie privítanie v lajkovej lode Súhlasím s vami, že je veľmi dobré mať vlajkovú loď. Vidíme, toto je legislatíva, ktorá bude presahovať len ten e, záber environmentálny. Je to naprieč spektrom, ale v konečnom dôsledku potrebujeme určité zastrešenie, aby sme mali jasné ciele, jasné e, ciele, cestovnú mapu, oznámenie o nízkouhlíkovej e, cestovnej mape, to, čo príde v budúcnosti, oznámenia o doprave, to všetko bude konzistentné, ale ako zabezpečíte, aby v oblasti využitia krajiny, vodných zdrojov bola tá efektivita konzistentná? A to lajkové vyhlásenie, nevidím tu jasné cieľové hodnoty. Napríklad taký cieľ by mohlo byť e, zastaviť stratu biodiverzity to dopadá na naše využitie krajiny. Teraz je ten dopad priveľký. musíme mať takéto cieľové hodnoty, aby všetky politiky, ktoré sa týkajú oblastí presahujúcich e, obla, oblasť životného prostredia, aby tu boli vaša cestovná mapa, ktorá sa bude prezentovať v júni, ako zabezpečíte, aby tu bolo zastrešenie, bolo prítomné, aby vaša agenda bola konzistentná, presne zameraná opätovne. Ďakujem, Tuli Kelly. Thank you. Welcome. Um, my question's um, perhaps a little more prosaic. It's... Možno, že e, otázka skôr tak e, per se, no, e, environmentálna legislatíva nie je práve najlacnejšou. A chceme rámce tam, kde občania by mali mať lepší život a kde by mali žiť v lepšom prostredí. Samozrejme, že momentálne sa to deje na pozadí celkom vážnych dopadov E, tá fiskálna e, konsolidácia sa odohráva všade a ja z mojej členskej krajiny viem i od iných, že toto nám e, vytvára ozajstné problémy pri implementácii environmentálnej legislatívy, napríklad v odpadovom hospodárstve. Musíme, musíme, musíme tieto zlepšenia, tieto služby životného prostredia realizovať a opätovne tu máme E, problémy, keď toto robíme inteligentne, takže za nižšie náklady zrážame sa s ďalšími, časť, s ďalšími časťami legislatívy, napríklad v oblasti hospodárskej súťaže, kde, kde nevedia s nami e, zladiť tieto veci. Takže moja otázka, keď diskutujeme toto v kolegu, keď to diskutujete v kolégiu, nadnášajte prosím tento bod, e, aby dnes neškodovalo environmentálne. Ďakujeme. Ďalší rečník, pán Rossi pa, pardon, je to pani Anna e, Rozbach. Začnem niekoľkými otázkami na pána komisára. Zaujímalo by ma, ako vidí komisár úlohu komisie a únie a možnosti týkajúce sa e, zvyšovania znečisťovania morí predovšetkým e, plastmi. Stále väčšie a väčšie oblasti sú znečistené E, práve e, týmito plastmi. E, chce komisia predložiť akčný plán. Takisto by ma zaujímalo, ako by ste zareagovali, respektíve aké máte zámery v súvislosti s politikou Číny, pokiaľ ide o predaj určitých druhov kovov. A nakoniec nie otázku k pracovnému programu komisie, čo sa týka opätovného využitia zdrojov. Myslíte si, že e, náš odpad v Európe dostatočne využívame? Ďakujem, Jolanta Hübner. Dziękuję bardzo, ale ze względu na kłopoty, dzisiaj Ďakujem, pán predseda. A ja mám problémy s hlasívkami, takže odovzdám svoj hlas môjmu kolegovi Judith Merkis. You, uh, uh, uh ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za vyzdvihnutie uh, uh, tej cesty vpred. Chcela by som sa vás, vás spýtať na vašu víziu, kam chcete smerovať, keď sa hovorí o zlepšovaní terajších nástrojov a, a zabezpečení toho, že implementácia terajšieho rámcu sa zlepší, čo je e, našou snahou nielen, aby sme pravidlá robili, ale aby sme ich aj udržovali. Takisto tvrdíme, že skutočná cena by sa mala odraziť ekonomická hodnota, ale aké sú skutočné opatrenia, ktoré príjmete? Rada by som e, videla našu spoločnosť taká, takou, na akú sa určite každý teší Množstvo kolegov e, hovorí o spoločnosti, kde budeme veci skôr prenajímať, nevla, e, nevlastniť ich, e, napríklad elektrické zariadenia, aby sme ich 100% recyklovali. Nielen budeme povinní ich vrátiť, ale budú predstavovať ekonomickú hodnotu a preto si budeme dávať záležiať. Takže napríklad prvým krokom by mohlo byť, že s cieľom mať zodpovednosť E, vychováme ľudí. Vy, vidíte e, určité prínosy takejto náj, nájomnej spoločnosti tzv. Ďakujeme pani Katrin Sulier. Ďakujem, pán predseda. Suroviny a opätovné využívanie odpady, odpadu sú dva druhy problematík, ktoré, e, o ktorých hovoríme. Chcela by som hovoriť predovšetkým o plastových e, odpadoch, e, ktoré je možné opätovne zužitkovať a má to aj určitú energetickú hodnotu. Je dôležité, aby odpad, ktorý opätovne zužitkovávame, sme sami aj spracovávali nie je tomu vždy tak. Mohla by nám komisia povedať, o aké ciele sa snaží, pokiaľ ide o zber a opätovné zužitkovanie týchto odpadov? Ako vidíte tiež politiku EÚ, čo sa týka optimalizácie plastového odpadu? A tiež ma zaujíma problematika rozličných kovov, ako možno e, ovplyvniť tento jednostranný import z Číny. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Som veľmi rada, že sa tak jednoznačne zasadzujete za účinnosť zdrojov, pokiaľ ide o suroviny. Je to veľmi dobrý a dlhý zoznam, ktorý tu predkladáte pokiaľ ide o zámery, e, daňové nástroje až e, po označovanie, e, verejné obstarávanie a tak ďalej. V úvode ste to spomenuli. Problém však nie je čo, ale ako, pretože väčšina ľudí, ktorá je v parlamente, v rade ministrov, robia rozhodnutia, ktoré nie sú vždy e, v ich prospekt, dajme tomu, spomeniem len štátne dotácie a tak ďalej. E, vieme, ako funguje trh s uhlím. S Ruskom sme prednedávnom diskutovali o tom, ako e, je možné využívať suroviny v Antarktíde. Takisto existujú aj bezpečnostno-politické aspekty rozvojové aspekty, otázky týkajúce sa hospodárskej súťaže, ale mňa zaujíma predovšetkým čo a ako. Toľko otázky v prvom kole. E, nebude to naposledy, čo hovoríme o efektivite využitia zdrojov. Prosím, da vypočujeme si vaše odpovede. Ďakujem. Začnem otázkou implementácie, kde sú veľké rozdiely v Európe Máte pravdu. Myslím si, že od poslednej správy e, zverejnenej minulý týždeň o implementácii odpadových e, legislatív, toto je len naozaj symptomatická správa našej situácie. Čo možno urobiť? Nuž z našej strany musíme robiť toľko, čo sa len dá či už budeme prostredníctvom občanov informovať alebo rôz, rôznymi, rôznymi seminármi. Ďalší nápad je prostredníctvom e, návodov, ktoré produkujeme, ale v zásade v oblasti, ktorú som spomenul, sú tu zásadné rozdiely medzi krajinami. Tými, ktoré pochopili, že môžu a tými, ktoré e, ešte nepochopili, že môžu. 5 krajín v Európe je takých, kde e, len 5 je skládkovania a v ďalších množ, mnohých krajinách je to viac ako 80 A z tej správy som pochopil, že ak by sa krajiny snažili, tak by dokázali tú logiku prevrátiť od problému so zdrojmi a e, smerom k problému, kde tieto môžu byť zdrojmi pre nové prínosy, nové, nové, nové zisky. Potrebné je však veľa prípravnej práce, kým sa zmeny môžu udiať, kým sa väčšie z veci začnú hýbať, musíme e, v Európe čosi urobiť, aby sa veci pohli. Potom otázka bioodpadu. Oznámenie bolo prijaté v roku 2010 k bioodpadom a tam sme sa snažili ukázať, že hoci možno zlepšiť oblasť v bioodpadoch, je kľúčové aj to pre úspech, aby sme e, posilnili už existujúcu legislatívu. Vieme, že smernica o skladkovaní by mohla byť e, lepšia, určite bola lepšia od, od e, začiatku sme si veľmi vážili názor z parlamentu, ktorý sa líšil. V komisii sme avizovali, a aj v mojich eh, viacerých príspevkoch, že pripravujeme vytvoriť kratéria pre výrobu vysoko kvalitného kompostu, aby sme analyzovali eh, teda tú realizovateľnosť určitých minimálnych štandardov v bioodpadoch a určité povinné separačné systémy v členských krajinách, hoci by sme obnovili ešte ciele z rok, smernice z roku 2008. To sú veci, na ktorých pracujeme. My chceme naozaj splniť to, čo žiadate vašim uznesením. Kampánia, kde sa tu nachádzame, už ako všetci viete, to je príbeh dlhý a neexistuje rýchly, rýchle riešenie. Takže situácia je pomerne ťažká. Neustále sme v kontakte s Talianmi, dokonca s regionálnymi e, zložkami samozprávy a máme nový manažer e, správ, e, plán správy. Na jednej strane musíme vytvárať infraštruktúru a keď sa infraštruktúra vytvorí, tak hovoríme naozaj o rokoch, aj keď začneme hneď. A druhá vec, nuž to je e, plán a manažovania odpadu, odpadu. Môžem vám povedať, že posledný plán, ktorý sme mali, to, alebo tá posledná odpoveď, ktorú sme dostali na základe hodnot eh, kvartálnych zo začiatku minulého roka, tak to odpovede neboli uspokojivé, takže neboli by to dlhodobé udržateľné riešenia. Ešte to komentovať neviem, ale určite verím, že množstvo vecí eh, treba urobiť, sú potrebné a hlavná vec tu samozrejme už to je organizovanie zberu eh, odpadu jeho, jeho triedenia, čiže určitá hierarchia do odpadu lepšia, ako existuje teraz. Inak nemôžno rátať s dlhodobými udržateľnými riešeniami. Takže e, hodnotíme, sú tu prípady narušenia, toto je prípad narušenia. Môžem vám určite povedať, že urobím všetko v mojich silách, aby sme konečne e, v Taliansku ten e, problém vyriešili, problém spomínaný. Jan sa potom pýtal, Sú tu dve základné chyby, ktoré sa väčšinou dejú, keď sa hovorí o efektivite využívania zdrojov. Jedno zjednodušenie je e, odkazovať sa na smernicu, o ktorej hovoríte, to je ten tok surovín, surovín zdrojov, jeho prísun, ako keby to bol jediný problém. A ten druhý problém je to, že zjednodušujeme túto efektívnosť, alebo z, hovoríme hneď o, o efektívnosti energií. Tá vlajková loď znamená, že nepochybne, minimálne z politického pohľadu, je to posolstvo Je tu o niekoho, na koho sa my e, jednotlých riaditeľstva nepozeráme so závisťou, že by chcel túto problematiku presunúť príliš smerom k svojej politike. Toto je nám teraz už jasné. Je to viac než jasné v oznámení. A nemyslím si, že to bude problém, ktorý budeme musieť konštantne e, potierať. Určite je to ten istá vec, ktorú ste vysvetlili vy. E, rozhodne sa tomu venujem a čo si v efektivite zdrojov. Už tak to bola otázka ekoslúžieb prírody, ktorá, ktorá si nezaslúžuje, ne, ne, ktoré sa nedostáva správneho zaobchádzania. No Už to sú veci, na ktoré sa zamerať treba. A vaša posledná otázka sa týkala eh, environmentálnych účtov a Life Plus. už momentálne bojujeme za to, aby sme mali tento program, myslíme si, že je potrebný a potom budeme môcť diskutovať o tom, aká je, má byť jeho podstata. Je to teda v kontexte nových finančných výhľadov. Verím, že naše politiky by mali byť e, v ďalších politikách mainstreamované. Myslím si, že súčasná situácia... Nuž, ja ako komisár pre životné prostredie spravujem asi 400 miliónov eur ročne ak sa však pozrite na e, rozpočet európsky, tak tá suma priamo na environmentálne účely, tak to je 12,5 miliard. Ja som teda veľký užívateľ, ale len malý manažér. Predtým som bol e, veľký manažer a malý užívateľ a toto je naozaj luxusná situácia. Ak ostatní pochopia, že musia životné prostredie stavať do popredia a to je naozaj ťažké, my budúce politiky budeme rozvíjať. A to je ten e, zložitý okamžik, kde musíme byť aktívnejší. Som však presvedčený, že potrebujeme niečo zamerané na ciele a to je Life Plus. Musíme sa tu obratiť na určité špecifické témy. Life Plus bol vynikajúci v tom, že s relatívne malým objemom peňazí sme urobili relatívne e, zaujímavé zmeny, ktoré našli ocenenie zo strany regiónov členských krajín aj verejnosti. A potom vaša otázka týkajúca sa jasných cieľov. Nuž, nikdy nebolo predstavou tejto vlajkovej lode, že by tu boli jasné ciele. Našim nápadom bolo zapracovať ich do cestovnej mapy. Problém však je, ako definovať jasné hodnoty. Treba chápať, že treba ísť týmto smerom a to všetci akceptujú. Otázka znie, či budeme schopní rozvinúť niečo, čo bude také jednoduché, že sa to bude dať využiť, monitorovať, že budú dáta, na regionálnych úrovniach, ak je to možné, tak, aby sme mohli naozaj implementovať a ak by sa to dalo pretlačiť do cyklu EU 2020, to je pre mňa dôležité. Ak by sa toto mohlo stať súčasťou našej ekonomickej politiky, tieto zl- e, konkrétne hodnoty, ktoré by zohľadňovali environmentálne obavy, tak to by som považoval za správne. Zaujímavá otázka sa potom týkala finančných ťažkostí v Európe a ako tieto environmentálne otázky možno zohľadniť pri diskusiách. Keď sme v komisii diskutovali o otázke e, prieskumu e, každoročného rastu, takýto prvý výkaz sme vypracovali a pôvodná myšlienka bola e, zohľadniť situáciu, ktorá je veľmi, veľmi zložitá, úprimne povedané, na finančných trhoch, predovšetkým pokiaľ ide o stabilitu eura a takej možnosti, že chceme zostať vlastne e, životaschopným celosvetovým aktérom, pokiaľ ide o poskytovanie pôžičiek a tak ďalej, je dôležité, aby sme chápali, že je to otázka, ktorá je vážna tejto diskusii som súčasne však chcel povedať, že dnes sme v situácii, kedy zamestnanosť klesla, v situácii, kedy rast HDP sa zhoršil a málo kto môže povedať, že e, vinu na tom nesie životné prostredie. Skutočnosť teda je taká, e, smeruje to všetko otázkam, že životné prostredie bolo akýmsi nákladovou položkou pre rast a to je trošku nespravodlivé. Netvrdím, že náklady tu nevznikajú, ale môj poukaz je taký, že ak už sme e, dole, prečo by sme nemali rozšať nad tým, aký typ rastu, aký typ povolania, povolaní pracovných miest podporíme na rast, keď sa o 10 rokov budeme pýtať, ako sa máme postaviť k situácii, ktorá bude tam, vtedy očividné otázky budú sa týkať e, zachovania životného prostredia. Takže teraz je úžasný moment. Nie je to len otázka kvantity, veľkosti rastu a kvality rastu. Ak totiž vyriešime otázku kvality rastu, zabijeme vlastne jedným úderom dve muchy a tom je tento moment špecifický. Ak z iných než environmentálnych dôvodov budeme E, na nízkych úrovniach treba naopak zobrať tieto dohodnoty takisto. Uh, plastic soup, uh, marine litter is high on the Plasty, plastová polievka ide o uh, znečistenie morí plastom. Toto je naozaj veľmi dôležitá téma. Mali sme tu podujatie na túto tému a vyplynuli z toho jasné závery. A vo všeobecnosti ide o otázku, ktorú je potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni, ale je mi jasné vzhľadom na návrhy, ktoré v novembri odzneli, že teda veľmi prekvapivé, a to ma naozaj šokovalo na tom seminári, je, že väčšina toho, čo sa nachádza e, v našich moriach, e, pochádza zo e, suchozemia, takže musíme naozaj tieto veci zohľadniť a ja vám môžem povedať, že ide o politiku, ktorá nebude z mojej strany odsúvaná neskôr, ale budem ju riešiť okamžite. Čína, k tomu by som sa nerad vyjadroval v Zásnekovi. Neviem, môžem vám k tomu možno zaslať písomnú odpoveď. Z hľadiska Číny je jasné, že ich politika ako dôležitého globálneho aktéra je veľmi výrazná a snažia teda posilniť v globálnom meradle svoju pozíciu. Pani Merkis, Áno, máte pravdu. Leasing je jedna z možných alternatív riešenia. Michelin napríklad je dobrým príkladom. Oni tie pneumatiky niekedy nepredávajú, ale požičiavajú, čiže vlastne predávajú službu a takto sa zvyšuje zdrojová účinnosť Znova plasty, na to som už položilo, poskytol odpoveď a ešte jedna otázka týkajúca sa Číny. Myslím, že som pokryl všetky otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Druhé kolo sa týka biodiverzity. Mám tri otázky. Prvý je pán Sonik, ale ten tu nie je. Mal byť prvý, takže pani Kalmbach, nech sa páči. Herr komisár. Pán komisár, srdečne vítajte. Ďakujem, že ste ochotní podstúpiť dialog s výborom. Hovoríme o rozmanitosti druhov, o e, raste. Rast samotný však ešte nepredstavuje žiadnu hodnotu. Našim cieľom musí byť zabezpečiť rast v istej kvalite ale tento raz v kvalite vyžaduje určité akcie. Máme dva akčné programy, o ktorých by som chcela hovorať. Akčný program pre životné prostredie, šiestý akčný program e, končí v júli 2012 a správa, ktorá bola zverejnená koncom roka 2010, ukázala, že sa musí v tejto oblasti ešte veľa urobiť. Takisto e, tiež ukázala, kde je potrebné ešte veľa urobiť. Dúfam, že podobný 7. akčný program pre životné prostredie nám budete v dohľadnej dobre prezentovať, kedy to bude a aké podklady nám k tomu budete prezentovať. Ďalej hovorili ste o ekoinovačnom programe, to znie veľmi dobre. Zdá sa, že to bude aj určitá kvalita. E, o akých e, účastníkov tu pôjde? Chcete sa obrátiť na úrady, orgány, na priemysel? Čo môžeme ohľadne tohoto programu očakávať? Ďakujem. Centre Bellier. Euh, Pán komisár, v marci 2010 stroskotala biodiverzita eh, roku 2006. Eh, bola som preto veľmi potešená, eh, pokiaľ šlo o prácu komisie, hlavne pokiaľ šlo o schválenie tohoto plánu a budúcnosť našej planéty a jej obyvateľov. Urobil sa prvý krok, ale tým tá cesta nekončí. Dohovor s Nagojem bude musieť byť premietnutý do praxe 20 e, cieľov sa musí premietnúť aj e, do praxe a preto čakáme veľmi napeto na zverejnenie stratégie 2020 o rozmanitosti e, druhov. To nám určite pomôže aj v oblasti agrárnej politiky a v oblasti rybného hospodárstva. S akým časovým plánom budeme môcť počítať, čo sa uskutoční v najbližších šiestich mesiacoch, aké nástroje sa použijú e, na e, uplatnenie zákonov, ako vyzerá koordinácia Európskej únie v prípade trestných činov v oblasti životného prostredia e, sú obsiahnuté e, vo všetkých e, cieľoch biodiverzity. Ďakujem. Pán komisár, máte 5 minút. 7. environmentálny akčný plán. K tomu by som sa vyjadril ako k prvému. Máme SOER, po pol roku budeme mať hodnotenie 6. environmentálneho akčného plánu a potom uvidíme, ako pokračovať. Nechceme, aby som sa uh, vyhol nedorozumeniu. Nie som proti 7. akčnému programu. Naopak je veľa dobrých argumentov v prospech tohto 7. akčného plána. A ja vždy, keď som o tom hovoril, tak som za každým poukazoval na to, aby sme sa zamerali uh, na veci jednu po druhej a keď tá otázka, ako ďalej naozaj vyvstane, tak potom rozhodníme. Bola tu otázka, ktorá e, súvisela s e, touto problematikou. Pýtali sa, mi na, pýtali sa ma na ďalší pol rok. Uh, a ja si myslím, že v roku 2011 sa vyskytne mnoho vecí, ktoré budú rozhodujúce pre našu budúcnosť. Polnohospodárska politika, rýbolov, kohezná politika, naše návrhy súvisiace so strategiou v oblasti biodiverzity, pokiaľ ide o účinnosť zdrojov a tak ďalej. To všetko bude, mus, budeme musieť zohľadniť. A potom tu bude správa zo 6. environmentálneho akčného plánu. A zo správy SOE sme sa naučili, že ten svet sa zmenil, musia sa zmeniť aj tie naše prístupy k environmentálnym otázkam. Takže situácia je iná než pred desiatimi rokmi, keď sme hovorili o tom šiestom environmentálnom akčnom pláne. Takže čo vám môžem povedať dnes? Nuž, začiatkom budúceho roka by sme možno mohli pripraviť ďalšiu fázu, niečo, čo nadviaže na ten šiestý akčný plán, ale neviem, či by to mal byť siedmy akčný plán. Nechcem sa nejako zaviazať, lebo mm, myslím, že medzi tým je ešte potrebné odpovedať na mnohé otázky. Ďalej si myslím, že nemôžeme strácať čas, nemôžeme si to dovoliť v tomto roku. Takže je naozaj dôležité, aby sme naozaj spolupracovali na týchto otázkach, aby sme nepremrhali príležitosti. Finančný návrh, keď nejaký bude vypracovaný, bude sa týkať najbližších 5-10 rokov a potom bude naozaj neskoro prichádzať s nejakým 7. environmentálnym akčným plánom, keď už budú finančné otázky rozhodnuté. Takže vnímajte to prosím na tomto pozadí, ale sú tu naozaj dobré argumenty. Často sa hovorí, komisia váha, ale komisia, nevá, komisia neváha, tým si môžete byť istí. Environmentálna stratégia EÚ, pripravíme ju čo možno najrychlejšie. Máme nejaké interné problémy s postupmi, s impadovou, s dopadovou štúdiou a nachádzame sa teda v konečnej fáze tejto prípravy stratégia, že by mala byť ambiciozná, ale realistická, len niekoľko bodov, nejaká, nejaký cestovný plán, ako implementovať existujúcu legislatívu, horizontálne otázky, ktoré som už spomínal, budú tiež súčasťou tohto dokumentu. Tým som, myslím, aj Sandin odpovedal. To len by som dodal. Pokiaľ ide o Natúru 2000, toto je naozaj vo fáze zrelosti, implementácia. My sme to predlžili alebo zvýšili to 17 na 18 ale musíme zabezpečiť, aby boli e, pripravené náležité plány riadenia, aby boli aj náležite financované. My sledujeme, čo robia členské štáty v tejto oblasti a spolahnite sa na to, že budeme naozaj veľmi prísni. Ďakujem. Thank you very much. Uh, then we come to the third one. Dobre, teraz tretie kolo, implementácia existujúcej legislatívy. Pán Florenc ako prvý, ale ten tu nie je. Takže Dan Jorgensen. Thank you and, and thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán komisár, za ako sme si už zvykli, vynikajúce odpovede. Chcem sa spýtať na pesticídy. Iste viete, pred pár rokmi sme prijali nové nariadenie uvádzaní na trh pesticídov a teraz sa pomaly končí prvá z lehôd na implementáciu 14. júna, to je ani ne o pol roka. A komisia požaduje informácie o takýchto produktoch. Toto je veľmi dôležité, lebo tie údaje, e, ktoré máme k dispozícii, sú naozaj starého dáta. Takže naozaj je potrebné, aby tieto nové požiadavky boli vypracované. A mňa by zaujímalo, či tieto požiadavky budú pripravené k datumu 14. júna a ak nie, čo budete robiť v takomto prípade, ako urýchliť celý ten proces. A ešte posledná otázka, tiež sa týka pesticídov. A mňa by zaujímala otázka reziduí v potravinách. Vidíme často, že mimovládne organizácie kontrolujú ich e, stav, takže môžete sa tom nejako bližšie poinformovať. Pán Florenc, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár, za to všetko zaujímavé, čo ste nám povedali. Hovorili ste o určitých víziách, k tomu patrí ovšem aj to, aby členské krajiny, ako hovoril môj predrečník a ostatní, e, tieto ciele previedli do e, praxe. A to je práve tá depresívna skúsenosť tejto inštitúcii. Všetci si síce podáme ruky, e, pripravíme vytýčime cieľa, ale potom sa to nepremietne do praxe. Čo sa týka odpadu, nie je žiaden rozdiel medzi Rakúskom a e, Talianskom a e, Veľkou e, Britániou. Pán komisár, skutočne by som vás e, poprosil, aby ste e, zdvihol svoj hlas a kandidátov dostali pred súd, a to skutočne čo možno najrychlejšie. Ďakujem, Chris Davis nadviažem na pána Jorgensena pesticídy. Neviem, prečo komisia eh, nejde cestou prevencie, pokiaľ ide o eh, pesticídy, vzhľadom na tie obavy, ktoré eh, na informácie, ktoré máme, napríklad pesticídy a včely, a to sú požiadavky z viacerých členských štátov. A druhá otázka, tá sa týka uplatňovania environmentálnej legislatívy. Niektoré štáty nemajú poriadne kritéria na inšpekcie. Pred niekoľkými rokmi e, vydala komisia požiadavky na e, takéto kontroly, inšpekcie. My sme chceli, aby sa z toho stala smernica. Ale tu naozaj sú tu obrovské rozdiely medzi členskými štátmi pokiaľ ide o vykonávanie pravidelných environmentálnych inšpekcií tak aby boli rutinné. V Dánsku sa to možno deje, ale ostatné členské štáty. Takže ako to bude? Komisia, chcete pripraviť e, smernicu, pokiaľ ide o nejaké minimálne štandardy implementácie? Ďakujem, sa tu hasia ako ďalšia. My teraz čakáme na smernicu o síre, pokiaľ ide o námorné plavidlá. Mal by prísť návrh takéto legislatívy, mal to byť už koncom minulého roka. Vychádza to z dohody na úrovni Medzinárodnej námornej organizácie. A prečo tento dokument ešte stále nemáme, tento návrh? A potom kvalita vzduchu, tam tiež chýbajú konkrétne kroky, emisné stropy, národné dokumenty. O tom sme hovorili už, keď sme hovorili o tematickej stratégii, o kvalite vzduchu, takže ako vyzerá momentálne status quo. Ďakujem. Zástupce pobaltských eh, krajín, ako vidíte, pôsobia veľmi aktívne. To sú teda otázky na vašu osobu, pán komisár. Odpovedajte. The... Ďakujem pekne, pokiaľ ide o pesticídy. Musím byť úprimný, odpoveď nemám, ale Dan, postaram sa o to, aby sme vám odpovedali na obe z vašich otázok, čo možno najskôr v písomnej forme. neinformovali ma, že by tam mali byť nejaké omeškania. Dúfam, že to všetko pôjde ako má. Ale neviem, aká je momentálna situácia, pokiaľ ide o tie datové požiadavky, či budú lehoty naplnené, či sa očakávajú nejaké problémy, ale slúbujem vám, že vám odpoviem. A pokiaľ ide o pesticídy a včeliu populáciu, tiež vám odpovieme písomne. Otázka implementácie je závažná otázka a nemáme nejaký čarovný prútik. Ale naozaj môžeme, môže vzniknúť veľmi problematická situácia, keď tá legislatíva bude nerovnomerne uplatňovaná na území EÚ. Takže mala by prebehnú, prebehnúť naozaj e, vážna diskusia politická o tejto téme. Ja chystám oznámenie. Koncom prvého pôroka napríklad tie kritéria týkajúce sa kontrol, inšpekcií, či je potrebná nejaká smernica či by tu mala byť nejaká agentúra pre implementáciu legislatívy v oblasti odpadu na úrovni EÚ a tak ďalej. Aby sme sa na to pozerali systematicky. Takže áno, plánujeme vypracovanie politického dokumentu a všetky vzniknuté otázky bude potrebné náležite riešiť. Je tu ďalší problém. Viete, že keď Slovinsko malo pristúpiť do EÚ, tak som ja bol hlavným vyjednávačom a vtedy sme sa dohodli na určitých prechodných opatreniach, ustanoveniach, pokiaľ ide o odpad, pokiaľ ide o vodu a odpadovú vodu v oblastiach, kde sú potrebné relatívne vysoké investície. Ak teda chcete dostať európskej legislatíve a tieto prechodné ustanovenia alebo prechodné obdobia o chvíľu skončia a Toto je potrebné zohľadniť pri diskusiách o budúcnosti koheznej politiky. Tie členské štáty, ktorých sa to týka, to samotné nezvládnu a toto je potrebné zohľadniť. A je to len logické, že je to spolufinancované EÚ, lebo to nepomáha iba tým príslušným členským štátom, ale všetkým znečistenie Dunaja a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré s tým úzko súvisia. Pokiaľ ide o kvalitu vzduchu, Mali by sme v najbližšom čase vypracovať návrhy. Prebehla rozpráva a cieľom bolo celé kolegium zvýšiť povedomie celého kolegia o tejto problematike. Sú tu dva také hlavné problémy. Mesta, ozónová vrstva tam sa to nevyvíja najlepšie. A toto samozrejme súvisí so zdrojmi, napríklad tie drobné čiastočky, tie často pochádzajú z dopravy, takže to nejaké limity smernice neporiešia. Návrhy z oblasti životného prostredia to samotné neporiešia. Musia priložiť ruku k dielu aj kolegovia z iných rezortov, z rezortu dopravy a tak ďalej. Preto zdôrazňujem tú horizontálnosť týchto otázok. Takže my vyzývame k postupu podobnému ako v prípade energie a klimatických zmien. Doprava, energia, životné prostredie, to sú tie tri hlavné oblasti, ktoré je potrebné v prípade znečistenia vzduchu zohľadniť. A rok 2013 je takým cieľovým, dovtedy by som e, rád prišiel s konkrétnymi návrhmi. sa NEC. A teraz nejaké prepracované znenie keď ešte nevieme, čo o rok či dva sa vyvinie v doprave alebo v energii. Takže to nie je nejaké odkladanie z mojej strany. Naopak, e, ja čakám na aktivitu kolegov, tak aby sme dosiahli skutočné, skutočný pokrok, pokrok v tejto oblasti. Ďakujem pekne. A teraz posledné kolo otázok pod eh, hlavičkou rôzne. 9 poslancov sa prihlásilo o slovo v tomto kole. Poprosím vás každý minútu. Pán Pietikajne ako prvý. Pani, pardon. Ďakujem, budem eh, veľmi stručná. Najprv chcem zablahoželať eh, vám za veľmi dobrú prácu v oblasti účinnosti zdrojov. Je to veľmi ťažká situácia, v ktorej sa nachádzate. E, hovorili ste o jasných cieľoch. Prečo by sme nemali stanoviť jasný cieľ do roku 2050, e, predovšetkým e, čo sa týka nulových emisí a vôbec témy trvalej udržateľnosti. Mala by som tri otázky. Prvá otázka, aké plány máte v súvislosti s GPI a inovačnými partnerstvami? To znamená, že podniky a výskumníci by spolupracovali na výzvach v oblasti trvalej udržateľnosti. Po druhé, ako sa to vzťahuje na iniciatívu v oblasti surovín a po tretie, tu ide o nariadenie. Zaujímalo by ma, ako funguje vaša politika v oblasti e, emisí u zdrojov, myslím e, predovšetkým na imobilné stroje. Ďakujem, pán komisár, chcel by som e, zablahoželať vám za dobrú prácu, ktorú odvádzate. Mám otázku k Mercosur dohovoru je to škandalózne. Komisia urobila hodnotenie, ktoré bolo uzavreté v roku 2009, 272 miliónov hektárov e, dažďového pralesa sú e, práve kvôli tomuto dohovoru zničené. 11 plochy Brazília, pritom sa prakticky ešte nezohľadnilo to, čo sa zničí tým, že dochádza k určitému posunu obyvateľstva. Uvedomujete si, e, čo sa tu vlastne deje a čo robíte vlastne proti tomu aký, buď, aké, aký bude mať e, e, ten, toto rozhodnutie e, vplyv e, do budúcna. Otázku k e, priemyselným emisiám. V Lani sme e, schválili smernicu a e, pracovné skupiny komisie pracovali na novom e, nástroji k zníženiu škodlivín v ovzduší. E, Dozvedel som sa medzi časom, že komisia, na tom, komisia prácu na tomto projekte stopla. Chcel som e, to počuť len od vás, či je tomu skutočne tak a pokiaľ áno, či by ste mohli uviezť dôvody pre to. Druhá otázka. V pracovnom programe komisie v výhľade sa spomína, že komisia sa bude e, snažiť aj o zniženie CO2 emisí na užitkových vozidlách. Aký potenciál e, vidíte e, v rámci týchto regulačných opatrení priamo na vozidlách? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. V novembri FCA zverejnila dokument o smerniciach a usmerneniach pre hodnotenie genovo manipulovaných e, organizmov. Existujú e, usmernenia v oblasti životného prostredia, ktoré predstavujú akýsi základ pre E, schvaľovanie e, týchto genovo manipulovaných organizmov. Môžete nám povedať, akým, to, akým spôsobom ste sa zúčastňovali e, via táto organizácia na týchto postupoch, ktoré značne ovplyvňujú aj životné prostredie. Tiež by ma zaujímalo, čo robíte e, s tými druhmi, ktoré by e, chcel dostať pán kolega Dali na trh. Tam sa tie rizika ešte vôbec zatiaľ nedajú odhadnúť. Ďakujem, pán komisár. Viete veľmi dobre, že v pracovnom programe pre rok 2011 sa hovorí aj o ochrane e, pred katastrofami. Zaujímalo by ma, e, s čím sa tu plánuje, čo sa týka koordinácie na európskej úrovni v prípade núdzových situácií, predovšetkým pokiaľ by šlo o katastrofy, ktoré by sa týkali viacerých štátov. Zároveň e, ide napríklad e, o otázku vzniku spalín alebo v prípade živelných katastrof, pokiaľ sa vylejú rieky, ktoré pretekajú cez viaceré krajiny a podobne. Ďalej otázka sa týka toho, či komisia má v úmysle zriadiť e, núdzový fond. Existuje už e, son, fond Solidarity, ale tento sa prakticky použije len v takom prípade, ak sú škody obrovské ale pokiaľ by sme mali fond, ktorý by sa dal veľmi rýchlo použiť, ktorý by bol rýchlo prístupný, mohlo by to byť veľmi užitočné, ak dôjde k nejakej živelnej katastrofe. Myslím si, že toto je ten nesprávny komisár, pokiaľ ide o túto oblasť. Na to máme inú kolegiu, kolegyňu v kolegiu, ale dostanete túto odpoveď. Nech sa páči ďalší maďarský kolega. Len Mám tu otázku na pána komisára týkajúcu sa nasledovného. Pred 9 mesiacmi asi parlament prijal uznesenie zakazujúce panické technológie, určité uhlíkové technológie. Chcem sa spýtať, ako pokročila práca v tejto oblasti. Druhá poznámka potom je nasledovná. Poslali sme vám konceptuálny návrh za, týkajúci sa zavedenia e, environmentálnych poplatkov v Európe. Rád by som sa spýtal nasledovné. Preštudujte, prosím, tento návrh a zabezpečte, aby e, e, mohli naši kolegovia začať s technickými konzultáciami v tejto oblasti. Ďakujem. Um. Abbau von Kohlesubventionen, glaube ich, ist auch nicht. Commissioner Potočný. Búravanie e, subvencií v oblasti uhlia, e, to je, myslím si, v inom portfóliu. Poslednú otázku má pán Stoklas, pani Stoklas. Ďakujem, e, pán komisár. Chceme všetko vypočítať, že ja si položi, kladiem otázku, či to skutočne je možné. E, e, išlo o e, hrubý domáci produkt, kvalitu rastu. Teraz e, máme návrh nariadenia týkajúci sa bilanci v oblasti životného prostredia. Je to vôbec všetko realistické? E, dochádza tu skutočne k obrovskej e, byrokracii. Nemali by sme sa nie je možné porovnávať input a output, nie je možné porovnávať hrušky s jablkami. Zatiaľ nie sme tak ďaleko, že by sme mali takéto parametre. Takto vlastne vzniká e, byrokracia a e, mohli by sme si položiť otázku, kto vypočíta účinnosť účinnosti. Keďže som spravodajcom tohoto rozie, myslím si, že je veľmi rozumné, e, predovšetkým e, e OSN v celosvetovom merítku by túto štatistiku rada mala, aby sme mohli merať vlastne úspech a neúspech. Ale k tomu by mohol povedať niečo pán komisár. To bolo posledné kolo otázok. Mnohé otázky, ktoré nebudete môcť odpovedať, dostaneme potom od vás odpovedané písomne. Nech sa páči. Exactly, unfortunately. Uh, joint uh, the question which uh, asked, uh, joint technology initiative. Spoločné technologické iniciatíve je otázka, ktorá tu zaznela a verejno-súkromné partnerstvá. Už som pevne presvedčený, verím v tieto iniciatívy a partnerstvá. O tom sme už hovorili na poslednom seminári komisie, keď sme diskutovali o nových inovatívnych formách financovania. Je to buď tak, že v úsporných časoch, keď máme e, obmedzené zdroje v EÚ a na druhej strane zároveň e, máme narastajúcu potrebu, potreby, ktoré treba na európskej úrovni riešiť, tak najlepší spôsob e, je vyvážiť tieto peniaze verejným financovaním, čiže E, verejné fondy na jednej strane a národné e, verejné fondy, alebo ešte lepšie verejno-privátne, verejno-súkromné v partnerstvo. Takýto typ spoločné technologické iniciatívy. Nuž, e, tá, tento nápad je presne tak. Áno, naozaj máme v úmysle využiť množstvo inovatívnych nástrojov, zvažujeme, ako by sme lepšie využili Európsku investičnú banku, jej potenciály a tiež chceme sa zamýšľať, ako možno dobiť partnerstva v oblasti inovácií, výskumu a rozvoja. E, iniciatíva k surovinám už bola otročená, bude, mala byť prijata zajtra, bude to však budúci týždeň. Jeden z troch pilierov v tejto iniciatíve je práve pilier E, ktorý sa týka e, efektívnosti zdrojov a súvisejúcich tiem, takže tento, tento uhol pohľadu sa teraz e, pri, príslušným spôsobom rieši. Pokiaľ ide o dohodu EU-Mercosur, ktorú ste spomenuli, čísla, ktoré uvádzate, som, sú mi nové a som presvedčený, že ako vo všetkom, čo sa interne diskusie, naše vedúca úloha je v, u, v rukách e, gestorského direktorátu. Budem sa lepšie informovať a zistím, aké sú konsekvencie. Budeme robiť všetko, čo je v našich silách pri implementácii nového usmernenia ktorý, ktoré sa, ktorá sa diala v kontexte e, dovážania nelegálne vytínaného dreva. A e, na druhej strane veľmi vážne krok po kroku pristupujeme k týmto dohodám. Každý rok je tu jedna či dve nové, ktoré sa pripravujú. Viem, že minimálne dve sa pripravujú e, v roku 2011. Pokiaľ ide o ETS, neviem, kde to teraz mám, ale prvá vec, e, boli tu tri otázky. Jedna sa týkala ETS, druhá bola e, geneticky modifikované organizmy a potom ochrana občanov. Budem sa snažiť e, čo najlepšie to zodpovedať. Čo pokiaľ ide o ETS, neviem. či je to odročené alebo nie, len na úrovni kabinetu diskutujeme. Je to, je to v rukách iných kolegov. Pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy, pracovný proces v komisii zabezpečuje plnú koordináciu prierezových otázok, ako je životné prostredie, kým sa autorizujú takéto geneticky modifikované organizmy. Musím však dodať, že komisár Dali zdedil plnohodnotný tím e, odborného týmu z e, environmentálnej, e, z našeho rezortu, teda pre životné prostredie. Pokiaľ ide o ochranu občanov, Viem o tom veľa, pretože sa ma to týkalo. Viem, že kolegyňa Kristalina premýšľa o týchto nápadoch a navrhla niečo v tomto smere na diskusii kolegia. Fond Solidarity nebol, nemal byť za účelom, že budete okamžite reagovať, ak vznikne, vyvstane potreba pomoci členským krajinám. Takže je tu celý postup limitov, kritérií a tak ďalej, potrebujete dohodu zo strany členských krajín a dokonca aj parlamentu, lebo ide nové financovanie. Takže e, v podstate finančnú podporu dostanete za ani nie rok. Samozrejme teda, kým navonok EÚ máme kapacitu veľmi rýchlo reagovať, vo vnútri EÚ to trošku pokrivkáva. A preto je to teda otázka ktorú sa kolega, kolegyňa bude snažiť riešiť. Ďalšia otázka, dostanete písomnú odpoveď k nedávnemu vývoju kianidu v banských e, nešťastiach. A ďalšia otázka sa týka, ktorá pre, prekračuje zďaleka e, príbeh HDP. Ak si niekto myslí, že údaje pre počet HDP e, sú, sa ľahko e, poupravujú, tak sa milíte. HDP dne, to je, dnes to je určitý kompas, o ktorom vieme, že od, vychádzajúc z toho, č, ako rýchlo stroj funguje, a, e, sa vypočítava, ale nevieme, ktorým smerom ideme ani koľko máme paliva. Preto je to ťažké a preto niekto musí aj zohľadňovať ako sa tieto veci budú vyvíjať. A celkom ma prekvapilo, že výbor neodhlasoval v pondelok pozitívne o tejto problematike. Myslím si, že je to téma, ktorá si zaslúži veľa pozornosti. Ak by dnes bolo viac otázok, keďže tu dnes bolo viac otázok než odpovedí, chápem tomu, ale viem, že možno povedať, že ideme nesprávnym smerom pri tomto kompase. Ak pôjdeme týmto smerom, bude to problém. Ďakujeme pán Potočník, ako vždy. To bolo veľmi vyčerpávajúce, eh, angažované. ...73 tém, ktoré ste si dali na váš zoznam, dobre pripravený. Chcel by som na záver povedať, že rok 2011 je rozhodujúci rok pre európsku stratégiu 2020. Je rozhodujúce, akým smerom pôjdeme. Reforma jednotlivých sektorálnych politík. Máte e, plnú podporu našeho výboru naša, naša podpora platí nové, novej, novej smernici pre EÚ, pre našu spoločnosť. Ďakujem ešte raz za účasť a veľa šťastia s týmto, s týmto vašim portfóliom. Uvidíme sa pri e, ďalšej výmene názorov. Ďakujem a teším sa na podobné príjemné rozpravy ako tú dnešnú. principally important? Uh, Marita. Marita. Milé kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať. Máme ešte tri hlasovania dnes popoludní. Bod číslo 22. To je správa 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti na obdobie 2007 až 2013. Spravodajcom bol Jose Manuel Fernández, IPP Začneme hlasovaním. Pozmenujúci návrh 2. Hlasovanie po častiach. Máme tu tri časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? proti, zdržali sa schválené. E, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Sedem. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí? Osem. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí, 9, kto je za, pro, e, proti, zdržali sa prijatí, 10, kto je za, proti, Ako hlasovala aj e PP? Alebo vôbec nehlasovala? Zdržali sa? Dobre, tak ešte raz. 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 14. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatý. 16, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 18, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 19, Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutá. 20 a 21 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 31. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme. 35. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Záverečné hlasovanie elektronické. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 51 za, 1 proti, 1 zdržanie, takže schválené. Dovolte mi, aby som zablahoželala spravodajcovi Jose Manuelovi Hernandezovi. Dostávame sa k ďalšiemu programu nášho programu a to je bod číslo 20. Áno, ja som rozumela aj no, 23. Also 23. Ide o politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013. Spravodajcom je Gaben Jan Gabrandy. Máme prvý návrh, e, do ktorého neboli e, zapriahnutí všetci, takže otázka teraz je, či môžeme tak o tom hlasovať, alebo či sú e, je, existuje proste nejak nejaký odpor voči takémuto hlasovaniu. Nie, nikto nie je proti, takže e, budeme hlasovať. E, prvý spoločný pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Veľmi tesne za, teda návrh je prijatý 26 28. Potom tu máme paragraf 1, pôvodný text, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to. Pozmeňujúci návrh 2. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 12.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 Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 10. E, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 11. Kto je za, proti, Zdržali sa prijatí. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pokračujeme pozmenujúcim návrh 20. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 19, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 23, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 21, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 22, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 27, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 26, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 29, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 30, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 31, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 32 odpadá. 33, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 34, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to. 34. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je prijatý. 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí 41. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí, 42, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 43, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. A tým sa dostávame ku záverečnému hlasovaniu. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 55 za, 2 proti, jedno zdržanie. Srdečne e, blahoželám Gavenian Gabrandimu. Posledné hlasovanie dnešného dňa. Krokovaciemu, krokovaciemu poriadku, ja by som chcela, aby to bolo stiahnuté z programu aby o tom hovorili zajtra koordinátori. Ide o výbor pre verejné zdravie, ak by sme mali stanovať kritériá, aby sme zabezpečili ochranu verejného zdravia. Ale tu spravodajca chce, aby sme si vybrali medzi konkurujúcimi technológiami, hoci komisia uviedla, že podľa jej prieskumu to ožiarenie v rámci oboch týchto technológií môže byť rizikom pre ľudské zdravie ale toto ohrozenie zkrátka eh, eh, nie je horšie ako za tých pár hodín strávených eh, na lietadle, ku ktorému sa chcú dostať. Takže my takýmto spôsobom by sme si vybrali medzi výrobcami jedného alebo druhého, dali by sme im konkurenčnú výhodu v hodnote miliónov eur, lebo by sa to týkalo všetkých letisk v celej Európe. Nemáme nejaký register lobbystov, ani záujmov a my sme skrátka mm, otvárame možnosť e, obvineniam, že sme podľahli komerčným záujmom, takže ja som proti hlasovaniu o správe takéhoto typu. Ďakujem, Chris Davis, za intervenciu. Sme krátko pred hlasovaním. Výbor samozrejme môže urobiť, čo uzná za vhodné táto téma v Európe existuje. Tým, že nebudeme o nej hlasovať, sa tá téma nestratí. Na trhu e, nachádzame veľmi mnoho noviniek, veľmi mnoho inovácií a pevne verím, že sa to prejavilo v tých pozmenujúcich návrhoch, tak ako to zodpovedá nášmu výboru. My prakticky odovzdávame iba stanovisko, e, tomu gestorskému výboru. Neviem, či by bolo lepšie, keby sme to e, odsunuli. Máme tu spravodajcu, máme pozmenujúce návrhy, celá procedúra bola prakticky e, uskutočnená. Ja by som navrhoval teda, aby sme hlasovali. Alebo môžeme hlasovať o návrhu Chris Davisa. Pýtam sa, kto je za odsunutie. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa v prípade, že to odsunieme, e, bude to ešte e, dostatočne včas pre gestorský výbor. Pokiaľ je to neskoro, tak tá vec vyzerá opäť ináč. Ale pokiaľ by sme to odsunuli, je možné, aby naše stanovisko zohľadil gestorský výbor? Áno, ďak- áno, ďakujem, pán predseda. Ja som vo e, výbore pre dopravu tam som plnou členkou, to je gestorský výbor. Tu som len e, náhradničkou, tam som tieňová spravodajkyňa a ja teda nevidím dôvod, prečo sme to mali posunúť na neskôr. E, pozrite sa na harmogram výboru TRAN, pán predseda. Áno, je tu mnoho pozmaňovacích návrhov a my ako členovia výboru potom rozhodneme o tom, či sa nám páčia alebo nie. A to, čo náš drahý kolega Davis teraz povedal o tých komerčných záujmoch, obchodných záujmoch. My nikomu nič nediktujeme, ktorého výrobcu, ktorú technológiu si vybrať. My sa snažíme len presvedčiť komisiu, aby sa tým zaoberala ona, prepravcovia, národné úrady a potom nech každý príjme svoje rozhodnutie. Ja osobne si nemyslím, že by tu existoval nejaký dôvod, prečo by sme to mali odsúvať a pani Ajela Sender na záver a potom ja prídem s konkrétnym návrhom. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja mám rovnaký názor ako kolegyňa Foster. Myslím si, že musíme hlasovať. Je to len stanovisko pre gestorský výbor pre dopravu a preto je potrebné ho teraz odhlasovať. Hovorili sme o tom dostatočne medzi e, skupinami. Ten návrh je, myslím, že dostatočne otvorený a myslím si, že nie je potreba to odsúvať. Máme k dispozícii viacero technológií, viacero alternatív a Európsky parlament chce také riešenie, ktoré bude najmenším rizikom pre zdravie na základe kritérií a tak ďalej. A to sú podľa mňa podmienky, ktorú, ktoré komisia musí dodržať a uvidíme do budúcna, aká technológia sa preukáže ako najmenej škodlivá pre ľudské zdravie. Toto je podľa mňa realisticky zakomponované v tom návrhu, takže by som bol z toho, aby sa hlasovalo teraz. V poriadku. E, hlasujeme. Chris Davis navrhuje odsunutie. Kto je za to, aby sa tento návrh odsunul? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že to bolo jednoznačné, takže prejdeme k hlasovaniu. Pozmenujúci návrh 1, Chris Davis, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ďalší Ďalšie takisto od Chris Davisa e, oddelené hlasovanie po častiach, kto je za, proti. E, bol som príliš rýchly, e, takže Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatí? Prijatá druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá? Môžeme to skontrolovať. Druhá časť. Končím hlasovanie takže prijatá je aj tá druhá časť. Zariadenie nepracuje, ale to by nemalo mať nejaký vplyv na výsledok, takže prejdite k inému zariadeniu. Pozmenujúci návrh 7, Chris Davis, hlasovanie po častiach, kto je za? Pr- proti? zdržali sa prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa tiež prijatá. Žiaden protest, v poriadku. Pozmeňujúci návrh 10, Chris Davis, kto je za, proti, zdržali sa jasne, prijatý. 11. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatá. Pozmenujúci návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to číslo 5. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí? Číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Číslo 4, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 13, Chris Davis, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 17, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 16, kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. 15, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme, 15. Končím hlasovanie. Schválený. 14, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí, 20, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 18, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá, to ostatné týmto hlasovaním odpadá, takže pokračujeme na ďalšej strane. 19, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 20. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Pardon, prepáčte, 21. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Druhá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutá. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. 22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 26, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 24, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 25, kto je za, Takže to ostatné odpadá až po 29. Kto je za pozmením si návrh 29? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutí? 30 takisto odpadá. 31 Chris Davis kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 32 kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 33 kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 34, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 35, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 36, odpadá, 37, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 38, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 39, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 40, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, Štyridsať jedna kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 44. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí, 45, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 46, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 47, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 48, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 48 skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijatý. Pričom štyria nemajú hlasovací lístok so sebou. Máme tu 52 ľudí a 48 hlasovalo. Takže 48 prijatý, 49. Kto je za? Tak pardon, ten predchádzajúci, musím sa opraviť je zamietnutý. Po stovkách eh, hlasovaní sa okolo čas zakali. Takže číslo 48 zamietnutý. Štyridsaťdeväť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. 51, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 52, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. A tým sa dostávame k poslednému dnešnému hlasovaniu otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 45 hlasovalo za, 12 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám e, spravodajcovi Kreščenco Rivelinimu. A tým sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu, číslo 25. Únia inovácií, transformovanie Európy pre svet v období kri- po kríze. Spravodajcom je e, Joao Ferreira a odovzdávam mu teraz slovo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, talvez devamos dar alguns instantes. Môžem? Ďakujem, pán predseda. Možno, že by sme mali počkať pár sekúnd, kým sa to tu trochu ukľudní v sále, predtým nezačnem. Dann würde ich auch bitten, diejenigen, die Poprosil by som tých, ktorí e, chcú opustiť sálu, aby tak urobili, aby pán kolega Ferreira mohol začať e, so svojím príspevkom. I have to leave myself. Thanks for joining me. So you have the floor.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 tak, to proszę pana Ferreira o zabranie głosu. Pán Ferreira, máte slovo. Ďakujem vám pekne, pán predseda Júci. Podľa mňa je naozaj na čase, aby tento výbor vydal stanovisko o Únii pre inovácie, pokiaľ ide o výzvy v postkrízovej situácii. Niektoré zo sektorov zaznamenali nárast vo vede, výskume a inováciách. Toto teda úzko súvisí s potravinovou bezpečnosťou, životným prostredím a verejným zdravím. Využívanie zdrojov respektíve ich nedostatok, odpady, nové ekonomiky, klinamické zmeny, biodiverzita. To sú všetko aspekty, ktoré veľmi úzko súvisia s prácou tohto výboru a sú naozaj kľúčové, pokiaľ ide o vytváranie kapacít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií Ide teda o inovatívne nápady, o ich pretavenie do skutočných produktov, ktoré sa objavia na trhu. Aby sme dostali tým výzvam, proti ktorým, alebo z voči ktorým stojí nie Európa, ale ľudstvo ako také. V tejto fáze Uvedomme si, že ide, o, že ide iba o prvú výmenu názorov. Sa nechcem nejako rozširovať, len chcem odprezentovať niekoľko takých základných myšlienok a samozrejme, samozrejme, že ma bude zaujímať, aký na to majú názor kolegovia. Takže zo pár relevantných bodov z mojej strany, pokiaľ ide o oznámenie komisie v tejto súvislosti. Potreba koordinácie posilnenia aktivít v tejto oblasti. Kapacita jednotlivých regiónov, jednotlivých krajín, jej plné využitie pod tou koordináciou si predstavujem navýšenie inovácií do výskumu a vývoja v členských štátoch a toto je predpokladom, pokiaľ ide o kohezný rast. Musíme si uvedomiť, že je veľmi dôležité vypracovať regionálne stratégie pre inovácie. Stratégie, ktoré budú vplývať na regionálny rozvoj s ochranou životného prostredia a zlepšením životných podmienok. Takéto inovácie musia byť kľúčové vo všetkých verejných politikách, či už ide o energiu, dopravu, zdravie, vodu. Je tu naozaj potreba horizontálnym spôsobom podporovať inovácie, samozrejme nielen vo verejnom, ale aj v súkromnom sektore. Mám na mysli hlavne malé a stredné podniky. energetické systémy musia byť naozaj prepracované, účinné. A toto úzko súvisí s rôznymi programami stimulov, počnúc vzdelávaním, prístup pre všetkých na všetkých úrovniach vzdelávania, pričom osobitnú dôležitosť je potrebné prikladať vedám technike, environmentálnym štúdiám, v mnohých členských štátoch sa neinvestovalo dostatočne do vzdelávania a preto je tu teraz nedostatok odborníkov vo vede a výskume a toto je obrovský limitujúci faktor, obrovská prekážka napredovania Európy v oblasti vedy, techniky a inovácií. Toľko teda na úvod z mojej strany. Teším sa na váš príspevok. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Ďakujem, pán spravodajca. Viktorio Prodi má slovo. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. V celku súhlasím s týmto dokumentom, pretože všetky body, ktoré tu sú spomenuté, sú veľmi dôležité. Avšak e, všeobecne tu registrujem e, protirečenie. Ide o témy, ktoré sú dôležité na úrovni Európskej únie. Tomu zodpovedajúc, musíme spoločnými európskymi nástrojmi sa k tejto téme priblížiť, riešiť ju. To znamená, že si musíme uvedomiť, že Európa, že e, toto je nástroj na riešenie všetkých problémov v Európe, a potrebujeme prostriedky, ktoré skutočne sem zapadajú aj čo do veľkosti rozsahu. Ináč zostane táto problematika problematikou, ktorá bude roztrieštená a budú ju riešiť jednotlivé členské štáty. Nebude existovať žiaden dohovor pre takú politiku, ktorá skutočne prináša aj riešenia. Myslím si, že budeme musieť zvážiť akými s akým odôvodnením urobíme určité investície a do akej miery Európsku úniu vybavíme týmito investíciami. Pretože pokiaľ ide o európske opatrenia, my ako parlament budeme musieť riešiť túto situáciu tak, aby zdroje Európskej únie mali patričné rozmery. To znamená, musia byť E, pristrihnuté tak, aby mali príslušný význam pre Európsku úniu a nie naopak. Pokiaľ sa pozrieme na rozpočet únie, e, ktorý je stanovený, tak sa nám nikdy z tohoto hľadiska alebo z tejto pozície nepodarí tento problém vyriešiť. pokiaľ budeme navonok budiť dojem, že to nie je také dôležité, pretože ten obnos je príliš e, malý, tak e, to bude zavádzajúce. Európa, Európska únia bude musieť byť vybavená takými zdrojmi, aby bola schopná riešiť tieto problémy v takej veľkosti, v ak, akej tie problémy skutočne sú. Musíme si uvedomiť, že zažívame krízu. Musíme sa snažiť teda o získanie týchto e, zdrojov. Musíme zohnať e, dodatočné zdroje napríklad cez Európsku centrálnu banku alebo cez eurobondy pokiaľ tu nebudeme e, registrovať žiaden náraz, tak nebudeme, mož- nebudeme môcť ani investovať. Ja teda v zásade súhlasím s tými bodmi, ktoré tu boli spomenuté, ale v parlamente potrebujeme e, rozhodné konanie pokiaľ to tak naozaj má byť, ako to tu bolo spomenuté, je potrebné, aby Európska únia mala k dispozícii aj zdroje, aby to všetko vedela zvládnuť. Ďakujem pánu Prorimu. A teraz prosím pani Merkis a potom pán Eichhout. Uh, I completely concur with my colleagues that Ďakujem pekne. Plne súhlasím s kolegami v tom, že inovácie budú podstatné pre naše plány do budúcna, plány trvalých držateľnosti a teda inovácie budú mať podstatnú úlohu pre naše hospodárstvo a zamestnanosť ako takú. Ale ako je to s tými inováciami? aby tieto boli úspešné. A na to je len jedna odpoveď. Je potrebné sa zamerať. Interdisciplinárnosť je potrebná naprieč sektormi v spoločnosti, v Európskom parlamente, naprieč výbormi. Nech o tom nehovorí len ITRE, ale aj iné výbory, všetky výbory. Preto by bolo dobré, keby sa aspoň polovica výborov rozhodla spolupracovať v problematike tejto únie pre inovácie. to sa týka nielen tejto správy, ale všetkých našich snách do budúcna. Únia pre inovácie, tam sa hovorí o veľkých výzvach pre našu spoločnosť. Nemôže ich byť nejako veľmi veľa. Môžeme to vnímať z hľadiska zdrojov, znižovanie emisí CO2, energia, efektívne využívanie našich zdrojov. Potom z hospodárskeho hľadiska vymanenie sa z krízy, infraštruktúra, alebo také ľudskejšie, sociálnejšie aspekty, ako napríklad starnutie v zdraví a tak ďalej. To sú tie veľké spoločenské výzvy. Takže ako dosiahnuť prelom musíme sa vyhnúť fragmentácii. Tá fragmentácia existuje. V politikách EÚ máme toľko fondov, toľko cieľov, toľko rôznych politík. Takže to zacielenie je dôležité. Inovácie nemusia byť len výskumom. Áno, výskum môže zohrávať svoju úlohu. Vývoj. Máte garáž, môžete tam niečo predávať, ako v začiatkoch začal Amazon, takže je to niečo, čo sa vám môže prísniť. Takže inovácie nemusia byť vždy, nemusia vždy vychádzať z výskumu. Nástroje musia podporovať výskum, aby sme naozaj vyriešili tie veľké spoločenské výzvy maybe re those private uh, uh, public partnerships with research and companies. Uh, Musíme podporovať tie zariadenia, tie spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na výskum, spontánne nápady, ktoré sa nedostali na trh zatiaľ, tie je potrebné podporiť. A inováciou nemusí byť vždy len nejaký konkrétny produkt, môže to byť proces, môže to byť služba, môže to byť pohyb, ako napríklad Facebook, pardon, hnutie, ako napríklad Facebook. Zmena v správaní môže byť takouto inováciou. Takže bez ohľadu na to, čo je tým výsledkom, či je to produkt, výrobok, služba, chceme zmenu v správaní, v spotrebiteľskom správaní spotrebiteľské správanie bude motorom inovácií. Takže musíme alokovať potrebné zdroje, to povedal kolega Prody. Musíme vo všetkých tých fázach pripraviť vyhovujúce stimuly Je tu mnoho výskumných zariadení alebo firiem, ktoré sú závislé od grantov, ale tie nefungujú ako dostatočné stimuly na to, aby vznikli výrobky, produkty pre trh. A potom ešte tá byrokratická záťaž, administratívne bremeno to je potrebné odbúrať. Takže tá interdisciplinárnosť, spojené sily, zacielenosť, Izrael, Čína, USA, to všetko krajiny, ktorým sa darí v oblasti inovácií a zavádzaní noviniek na trh. A ak nechceme v tejto súťaži prehrať, tak sa musíme naozaj zamerať na niečo konkrétne, určité. Ďakujem a teraz dávam slovo uh, pánovi Baska Ajkotovi. Of course I will... Ďakujem, pán predseda. Áno, inovácie sú kľúčové a je na čo sa teraz prejsť od abstraktného ku konkrétnemu alebo čo sú to inovácie, o tom hovoríme už roky, 10 ročia, ale keď sa pozrieme na štatistiky, výdavky Európy na výskum a vývoj v porovnaní s Japonskom a USA zaostávame čoraz viac. Takže my stále hovoríme, aké sú dôležité, ale tá realita sa od tých slov značne líši, takže konečne musíme navýšiť financovanie. Ciele stratégie 2020 Hovoríme o udržateľnom, inkluzívnom, inteligentnom raste a toto dosiahneme len prostredníctvom inovácií náležite financovaných. To si musíme jasne uvedomiť. A keď sa na to pozeráme z environmentálneho hľadiska, sme v výbore Envy, keď sa pozrieme na tie vlajkové iniciatívy v rámci strategie 2020, áno, efektívne využívanie zdrojov, tam zohrávajú kľúčovú úlohu inovácie. Hovorili sme o tom s pánom Potočníkom. To je dôležitá vlajková iniciatíva. Tak to financujme. Únia pre inovácie musí ísť ruka v ruke s tými vlajkovými iniciatívami. Súhlasím s pani Merkis, že sa musíme na niečo zamerať. Veľké spoločenské výzvy. Sú tu dve jednoduché. poprvé demografické zmeny, po druhé využívanie zdrojov keď sa pozrite na tú vlajkovú iniciatívu v oblasti inovácií, to, čo pripravila komisia, oni sa tam zaoberajú starnutím v zdraví. My ako výbor NV by sme mali poukázať na dôležitú oblasť efektívneho využívania zdrojov, že by to mala byť dôležitá vlajková iniciatíva inteligentné mesta, doprava, udržateľné dodávky a tak ďalej. To sú všetko podstatné veci v oblasti účinného a efektívneho využívania zdrojov. Takže áno, starnutie v zdraví, to je dôležité, ale je tu ešte ten druhý aspekt, ktorý som spomínal, to druhá veľká spoločenská výzva. A tieto dve veci sa musíme zamerať, v opačnom prípade nebudeme financovať len priority, ale všetko možné a to naše zaostávanie za Japonskom, USA a Čínou sa ešte zväčší, takže teraz prosím prejdeme od slov k činom. Pani Sir... Ďakujem. Prosím pani Sierpáko, poslednú rečníčku. Nech sa páči. Well, I would like to congratulate the... Rada by som poblahoželal spravodajcovi k výbornej správe dva body. Komisia rozbehla takýto test. Inovačné partnerstvo, oblasť zdravia a starnutia. Myslím si, že, e, že by sme mali byť opatrní, pretože ak sa najprv pozrieme na výsledky, ktoré navrhujú členských krajín, tak čo sa ude, stratíme 3 či 5 či viac rokov, kým e, prídeme s, konkrétny, s konkrétnymi návrhmi, s inovačnými partnerstvami, s e, spoločnosťami, kým začnú pracovať na zdrojovej efektívnosti. Čo by to znamenalo, že by sme lepšie koordinovali a využívali túto spoluprácu s, e, s malými a strednými podnikmi a ďalšími sektormi, ktoré chcú skúmať možnosti alebo dosiahnuť, aby v 20, 2050 rokov boli naše podniky e, sebe, sebestačné, zohľadňujúce biodiverzitu. Ide tu o zisťovanie odpovedí na otázok. Nikto momentálne nemá tie odpovede ako tu bolo spomenuté, tak tá zdrojová efektívnosť bola, ako už bolo povedané, určite, bola vlajkovou loďou. A ešte by som chcela dodať k správe to, že že tá pásca pre nás, e, môže, pre Európu môže byť v tom, pre začínajúce podniky, pre inovátorov, či už sú malé, či veľké podniky, už proti tomu by sme mali e, bojovať zlepšovaním štruktúry kapitálu a dúfam, že toto sa dá k správe tiež dodať. Ďakujem bardzo. To bol ostatný głos v tom punkte, termín składania. Ďakujem. Pozmenujúce návrhy možné podať do 17. februára do 12. hodiny. Ďalším bodom nášho programu číslo 26 je Zelená kniha komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch EÚ, príprava lesov na zmenu klímy. Spravodajcom je Kryton Arsenis. Dávam mu slovo, nech sa páči. Podľa mňa toto je veľmi dôležitá téma, lesy. 42 Európskej e, únie, jej teritória tvoria lesy, vytvárajú 10 percentami sa podielajú na priemyselnom e, HDP. Ten 10 e, každoročných emisí skonzumujú. A samozrejme, chránia naše životy, pôdu, vodné zdroje predchádzajú suchu. Je tu zaujímavé, že, je to prvá, že prvá správa z vlastnej iniciatívy k tejto téme e, z roku 1997 sa týkala lesnej stratégii. Správa bola 40 stránková. Išlo, žiadala o e, rozšírenie lesov nemáme oficiálnu lesnú politiku, máme však množstvo politík, ktoré ovplyvňujú le- oblasť lesov. Polnohospodárska politika SPP má vplyv na, na lesy, ďalej množstvo ďalších politík, prieskum, kohézia, energetika, ochrana obyvateľstva a tak ďalej. Je veľmi zaujímavé, že všetky diskusie o kvalite ovzdušia vychádzali z ochrany lesov od predkyslými dažďami a to je samozrejme aj našou bázou pre e, klimatickú politiku. Európska únia prijala e, e, v roku 1998 stratégiu k lesom a potom neskôr lesný akčný plán so štyrmi hlavnými cieľmi. Konkurencieschopnosť, aj nárast, zlepšenie ochrany životného prostredia, kvality života a koordinácia a komunikácia. Z týchto štyroch cieľov posudzovanie toho plánu ukazuje, že bol pokrok v konkurencieschopnosti, ohraničený postup v kooperácii a komunikácii, Málo pokroku však v zvyšovaní kvality životného prostredia a ochrane života. Do týchto, k týmto bodom môžeme prejsť ešte do podrobnosti, ak chcete neskôr. Jedna z potrieb zelených kníh bola reagovať na nedostatok pokroku, pokiaľ ide o zlepšovanie kvality života a životného prostredia a pomôcť nám prispôsobiť sa klimatickým zmenám. Majiteľia lesov a lesní, lesný priemysel odviedli dobrú, dobrú prácu v ochrane e, lesov. Sú tu však nové výzvy, ktoré sú popísané v zelenej knihe. A ten plný rozsah sa vám ukáže, keď sa pozrite na správu Európskeho e, les, lesného e, inštitútu. Sú tu rôzne prírodné hrozby, ehm, hmyz, e, škodcovia, choroby, ale aj e, hrozby, ktoré spôsobuje člo, človek a ich tieto hrozby si navzájom pomáhajú, sú kumulatívne a ovplyvňujú zloženie e, druhov a biodiverzitu. Táto istá štúdia skúma aj rôzne opcie prispôsobenia sa a takýmto spôsobom e, zoskupuje naše lesy do piatich bioklimatických zón. To je veľmi dôležité. Stredozemskej, oceánskej, kontinentálnej, alpskej, pedenejskej, karpatskej oblasti využíva 14 kategórií toto by malo byť podkladom pre našu rozhodnutie. Každopádne tieto opcie prispôsobenia sa, sa e, týkajú všetkých zón a ja sa v krátkosti vyjadrím k tomu, aby ste mali predstavu. Adaptačné e, možnosti zvýšenia úrovne diverzity. Seen as, as uh, complementing local seed sources doplnenie lokálnych snách, ďalej e, prerieďovanie e, lesov, ďalej náklonnosť lesov k narušeniam, zvyšovanie manažmentu. So reliable or cost effective and so on. A tak ďalej, pokiaľ ide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 tu chcem poďakovať sekretariátu Envy. Teda tento workshop, kde mnohí zainteresovaní mali možnosť diskutovať o tejto téme do hĺbky. V materiáli vidíte moje návrhy. Základný návrh alebo základná reakcia na tieto hrozby prichádza s troma právnymi návrhmi. Jeden je no, nový a doplňa tie pre, predtým zavedené. Takže prvý, viem, že je tu potreba nového rámca a, a adaptácie lesov, čo by mala byť taká spoločná báza pre všetky členské krajiny. A hlavná kategória by bol trvalo udržateľný manažment lesov, ale povinný. Vieme, že všetky členské krajiny sa dohodli prostredníctvom postupu Forest Europe na určitých usmerneniach. A tá, táto procedúra vedie, alebo je veľmi blízko k zavedeniu záväzných právnych nástrojov. A využite ten aktívny manažment na povinné povinné e, národ, národ, národné postupy, cross-compliance a tiež prepojenie s SPP a tak ďalej, ochrana obyvateľstva. A tie ďalšie dva návrhy, na och- protipožiarná ochrana a tak ďalej, tie prednedávnom vypršali. Buď to boli oddelené legislatívne návrhy, alebo spoločné návrhy a na záver snáď, keďže SPP je základným nástrojom financovania vidieckých oblastí a keďže vidiecké oblasti, ke oblasti tvoria 42 e, územia EÚ, preto je to veľmi dôležité, sú veľmi dôležité práve lesy pre túto oblasť, tak si myslím, že by sme mali preverovať neustále e, financovanie v pilieri číslo 2 a neustále rozširovať financovanie, finančné možnosti pre tieto skupiny, ale tiež verejné orgány. 40 našich lesov je vo verejných rukách a je potrebné, aby verejné orgány mali financovanie, aby mohli sa prispôsobovať klimatickým zmenám. Hlavne zvyšovanie prostriedkov na podporu biodiverzity, nadväznosti na e, na Tour 2000 a teda na e, lokality v rámci tohoto programu. Teritoriálny prístup, ktorý je dôležitý pre prispôsobenie sa klimatickým zmenám a potom tiež financovanie a ochranu lesných e, materiálov a záver snáď patrí e, v emisnému výkazníctvu Podstatné je, že navrhujeme, aby sme e, z dvoch dôvodov e, nezapojili UCF do ETF, potrebujú väčšie časové rozsahy a aby bol, mohol byť väčší prístup k sexfestračným fenoménom. Bolo by veľmi zložité rozčleniť lesy na, na jednotlivé podobné e, individuálne, jednotlivé entity. Treba zvažovať tú, e, e, tú energetickú neutralitu drevných, drevných, eh, drevnej biomasy a takisto právne závisné pravidla pre biomasu. Hm, záverom eh, je veľmi dôležité, aby sme revidovali definíciu lesov, aby sme rozlišovali medzi plantážami, starými nasadenými, dávnymi lesami a tak ďalej. Teším sa na príspevky od vás, kolegovia, a teším sa a dúfam, že bude to veľmi dobrá práca. Ďakujem. Ďakujem bardzo koledze Arsene. Ďakujem pánu spravodajcovi. Máme viacero rečníkov, pani Hübnerovú, pána Kanena, pána Brona, Andra Spilo Castelfranco a Viktor Prorík prejdeme rečníkov tak, ako sú nás známe. Ďakujem, pán predseda. Majte prosím pochopenie, milé kolegyne a kolegovia, e, za to, že mám problémy s hlasivkami, ale pokúsim sa byť stručná. Ďakujem, pán spravodajca, za to, že ste e, túto tému riešili tak komplexne. Pristupovali ste k nej z rozličných strán. Myslím si, že potrebujeme viacero takýchto správ, pretože e, táto správa by mohla mať vlastne vzorový charakter. Čo sa týka situácie lesov v Európskej únii a e, ich prípravu na klimatické zmeny, možno povedať, že tu máme dočinenia e, s veľmi dobrým materiálom spolu so závermi, pokiaľ ide o biodiverzitu a klimatické zmeny. Lesné porasty v Európe sú vystavované neustálemu tlaku, pretože biomasa má e, stále vyšší podiel v rámci obnoviteľných energií. E, musíme však zohľadniť predovšetkým množstvo tejto e, biomasy. Myslím si, že tento podiel sa zdá byť príliš vysoký. Preto by som chcela predložiť aj pozmenujúci návrh. Mali by sme postupovať e, veľmi starostlivo a opatrne, pokiaľ ide o obnovu lesov. Na jednej strane síce obnovujeme lesy, ale na druhej strane zase ničíme e, túto plachu, plochu tým, že e, ich použijeme ako biomasu. Kondíciu sine qua non je tak povediac výrazom toho, že lesy e, musia plniť tak hospodárskú ako aj ekonomickú funkciu. Je potrebné zaručiť trvalú udržateľnosť a táto trvalá udržateľnosť by sa mala premietnúť aj do e, administratívno-ekonomických aspektov e, lesov. Dôležité je využívanie lesov. Chcela by som poukázať ešte aj na to, že máme rozličné definície lesov a často to vedie k zmetkom. Preto by sme sa mali koncentrovať na e, definíciu lesov e, FAO alebo na nejakú inú definíciu, ktorá sa potom bude trvalo dodržiavať. Ináč totiž to, ako som spomínala, dochádza k určitým zmetkom a nie je možné tieto plochy správne spravovať. Podporujem návrh aby členské štáty EÚ spolupracovali s kompetentnými e, lesnými závodmi a podnikmi. Takisto by sme mali zohľadniť program na rozvoj vidieka, pretože takýmto spôsobom e, sa e, podchytia aj sociálne aspekty bola by som rada, keby komisia predložila návrh, e, ako možno predchádzať lesným požiarom. Viete sami veľmi dobre, koľko e, lesných plôch sme stratili e, istou provokáciou a bestarostnosťou. Čo sa týka prevencie lesných požiarov, je tu veľmi dôležitá finančná podpora tak pre informačné systémy, ako aj e, pre systémy e, včasného varovania. Veľmi dôležitý je monitoring e, tak pre lesné porasty, ako aj v zmysle prevencie lesných porastov. Ďakujem pani Hübnerovej. A teraz prosím pani Oken Pán Callahan je ďalším rečníkom. <clears throat> Indeed, uh, no. Chairman, and, uh... Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať toto uh, za slovo a chcem poďakovať spravodajcovi za prácu na tejto dôležitej problematike. Lesy sú veľmi dôležité, nie sú dôležité len z ekologického hľadiska, ale všetkým nám uh, poskytujú aj uh, pracovné miesta, služby, Zelená kniha celkom správne poznamenáva, že Európe dávajú lesy, pracovné miesta, suroviny pre priemysel a obnoviteľné energie. A teší ma, že vidím, že správodajca zdôraznil e, zamestnanosť, ktorá schádza z lesov. Lesy sú samozrejme dôležité aj pre biodiverzitu, aj e, čerstvú vodu a tak ďalej, takisto zohrávajú dôležitú úlohu v našich kultúrnych dedičstvách. Dôležitá je aj funkcia, ktorú splňa pre našich občanov. Vítam všetky kroky, ktoré sa príjmu na zlepšenie ochrany e, našich lesov. Moja skupina víta všetky opatrenia, na podporu ochranu lesov, boj proti klimatickým zmenám. A to samozrejme súvisí so subsidiaritou. Nie som úplne presvedčený návrhmi spravodajcu, že potrebujeme ďalšie legislatívne návrhy od komisie. Treba byť opatrný pri e, siahaní okamžite po legislatívnych nástrojov. Neviem, či Európa pridá hodnotu tejto rozprave. Podľa mňa kontrola nie je najlepšie vykonávaná na národnej úrovni. Ako spravodajca poznamenáva, typ lesov a ich funkcie sa naprieč kontinentom veľmi líšia a potenciálne klimatické zmeny a ich dopad na tieto lesy sú ešte neznáme do veľkej miery. Musíme spracovať na posilnenej spolupráci medzi členskými krajinami, ako správne poznamenáva spravodajca, vymieňaním si informácií, zručností a politík na zvládanie rôznych negatívnych dopadov. Celkovo vítam túto správu a teším sa na spoluprácu s ďalšími politickými skupinami v koordinovanej snahe e, v zmysle subsidiarity. Ďakujem panu Kelehenovi a prosím pani Auken. Ďakujem. Juraj. Jem veľmi stručná, plne podporujeme správu, je podľa nás veľmi potrebná. Les zohráva fantastickú úlohu a spoločné vedomosti o význame o zachovávania silného lesa. už podporujem to, aby sme sledovali odporúčania spravodajcu. Len táto poznámka a ďakujem za dobrú prácu. Ďakujem bardzo pani Auken, pani Barb de Bra a następnym mówcą. Ďakujem pani Auken, pani de Bra a potom pani Katrin Sully. Chair, and I'd also like to... Ďakujem, tiež by som chcela poďakovať spravodajcovi za výborný návrh správy, ktorý, ktorá pokrýva množstvo problémov, my všetci uznávame význam lesu, lesa pre sociálne, environmentálne, spoločenské otázky. Politika EÚ pre lesy je veľmi zložitá. Spravodaj sa to podotkol, pokrýva toľké oblasti, implementácia lesných politík by mohla mať dopad na rôzne oblasti. Klimatické zmeny, zdravotníctvo, cestovný ruch, biodiverzita, špecificky biodiverzita, k tomu zo pár bodov. V úvodných ustanoveniach Kryton hovorí veľmi entuziasticky o tom, čo sa dosiahlo v Nagoji. Snáď by sa oplatilo spomenúť Nagoju v tých úvodných ustanoveniach spolu s ďalšími vecami. Súčasne, e, pokiaľ ide o posilnenie úlohu lesných ekosystémov, tak ako sa to v správe aj spomína, je to obrovsky dôležité, že musíme posilniť úlohu lesných ekosystémov, ich príspevok k vodným zdrojom, ochrana pred prírodnými katastrofami, e, absorpcia uhlíka. A tiež by sa patrilo spomenúť rámcový program o rozvoji, o výskume. To by sa mohlo využiť, pokiaľ ide o neustále monitorovanie lesov, pokiaľ ide o znalosť lesných ekosystémov hlavne. To by bolo fajn. Ešte zo pár bodov. Podľa mňa je veľmi dôležité, že sa pozeráme na skutočnosť, že z tých štyroch cieľov, ktoré potrebujeme, potrebujeme ešte viac, pokiaľ ide o e, životné prostredie a kvalitu života. A teší ma, že to sa tu e, aj zjavilo. Takisto pokiaľ ide o princíp subsidiarity, to je v odseku 1 súlade s princípom subsidiarity. Možno, že Krytom by mohol povedať ešte čosi k 14. Pokiaľ ide o legislatívne návrhy k ochrane pred po- požiarmi, ako to dopadá na e, alebo ako sa to zmenilo v tou skutočnosťou, že EÚ tu má nové kompetencie k občianskej ochrane. Čiže pokiaľ ide o európske kompetencie, či to je možné viac sa e, zosúľadiť s legislatívou EÚ. Možno by ste sa k tomu mohli vrátiť. Genetická diverzita tiež veľmi dôležité. Áno, má to ekonomickú bázu, ale nemali by sme sa pozerať len na e- ekonomickú otázku a konkurencieschopnosť, ale tiež, či sa zvýši kvalita lesov. Úplne súhlasíme s skutočnosťou, že by sme v ETS e, nemali e, mať túto oblasť. Ešte množstvo ďalších bodov, ktoré podľa mňa e, na nich sa zhodneme, ale chcem len povedať na záver, že tie tri body treba zmeniť. Nagoja, posilnenie ekosystému lesných a možný odkaz na výskum a financovanie tohoto a odkaz na nové kompetencie EÚ, dopad na potreby legislatívy. Veľmi dobrá, užitočná správa, ďakujem. Ďakujem pani Debrú. A prosím pani Solín. Nasleduje pán Sperelo. Môžem sa len pripojiť blahoželaniam svojich kolegov. Spravodajca odvedol skutočne výbornú prácu. Je to e, veľmi obsiahlá správa. Mám tri poznámky k e, tomuto textu, ale určite, že e, sa objavia ešte ďalšie pozmenujúce návrhy. článku 13 myslím si, že táto myšlienka je veľmi e, dobrá, čo sa te, týka tej e, platby na nové zalesňovanie lesov, len treba rozlišovať medzi e, listovým porastom a ihličnatým porastom, pretože listový porast môže obohacovať pôdu, preto by sme mali podnetiť tieto opatrenia predovšetkým e, v lesoch e, s lisnatými stromami. Ďalej k téme e, zabráneniu lesných požiarov. Kolega Franko je už preč, ten sa k tomu určite e, vedel by sa vedel vyjadriť lepšie. Máme lesné požiare e, v blízkosti e, miest a potom sú tu určité oblasti, ktoré sú e, odlišne osídlené čo do hustoty Vieme veľmi dobre, že každý rok e, tieto lesné požiare stoja mnoho ľudských životov a samozrejme e, aj po ekonomickej stránke sú e, veľmi náročné. Preto by sme mali poskytnúť viacero podnetov na očistenie pôdy týchto lesných porastov. Zistujeme teda, o aké druhy e, stromov ide a v mojej e, obci máme tri pozoruhodné stromy. Ja som to prakticky chcela predostrieť len ako myšlienku. Ďakujem e, pani Salu aj v, u nás v Polsku máme takýto zoznam e, prírodných pamiatok, ktoré sú registrované. Prosím pána Andreja Šperelo a potom pána Kozubalda, pokiaľ bude v sále. A na záver pán Prvody, Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa rád pripojil k pozitívnemu hodnoteniu tejto správy. Budem veľmi e, stručný. Súhlasím s tým, čo povedala e, moja predrečníčka. Chcel som ale e, poukázať predovšetkým na tie doporučenia, ktoré treba brať s určitou opatrnosťou, čo sa týka napríklad zberu dátku konkrétnym lesným porastom k tomu, aké pracovné príležitosti tieto lesné porasty vytvárajú a akú plochu v rámci e, Európy. Takéto údaje vedú totižto k tomu, že Ľutujem teda, že nemáme ešte spoločný predpis e, v tejto oblasti v Európe, ale pokiaľ sa navrhujú spoločné predpisy, musíme si uvedomiť, že ide o E, obrovskú rozmanitosť v oblasti týchto lesných porastov. A tu narážame vždy na e, prekážky, pokiaľ teda ide o to urobiť spoločné predpisy, návrh spoločných predpostov. Musíme však e, zohľadniť princíp subsidiarity a pritom podporiť vlastne túto rozmanitosť lesných porastov. Takto sa vlastne zaručí rozmanitá typológia a poukážame práve na to, že takýmto spôsobom je možné prírodu chrániť. Príroda predsa nezohľadňuje hranice ani princíp subsidiarity, takže nie je možné vytvoriť umelé prekážky. Preto by sme mali to čo lesy majú spoločné e, e, vyzdvihnúť, počiarknúť. Vieme si dokonca predstaviť, že niektoré e, návrhy v tejto správe by mohli byť ešte viac zdôraznené. A my chceme podporiť tým, že predložíme pozmenujúce návrhy. Sice si uvedomujeme, že potrebujeme spoločné návrhy zákonov v tejto oblasti, čo možno podporiť spomenutým princípom subsidiarity. Takto by vlastne všetci mohli podporiť túto správu. Máme ešte dvoch rečníkov na zozname, pána Prodyho a pána Ferreira. Pán Prody, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa kolegovi Arsenisovi poďakovať za jeho správu. V prevažnej e, miere súhlasím s tým, čo e, povedal, ale dovolím si urobiť jednu poznámku, pokiaľ ide o nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami, ktoré sa týkajú hlavne lesných porastov. Obdobia sucha sú stále častejšie, takže nebezpečenstvo lesných požiarov je stále väčšie. Má to za následok samozrejme redukciu e, plôch lesných porastov a to znamená, že budeme musieť e, rozumne nakladať aj s biomasou, ktorá takto vzniká bez toho, aby to viedlo k tomu, že sa nahromadí uhlík v lesoch hlavne v horských oblastiach musíme byť veľmi opatrní. Je preto veľmi dôležité, aby sme patrične ošetrili aj pôdu a to tak, aby e, voda e, po dažďoch e, zostávala čo možno najdlhšie v týchto oblastiach lesných porastov a čo najpomalšie sa dostávala do podzemnej vody. A takisto by sa nemalo nadmerne využi- nemala nadmerne využívať podzemná voda. Vieme, že lesy majú veľký význam pre celý E, cyklus cirkulácie vody, tak kde si uvedomujeme, že potrebujeme monitorovací systém, ktorý by bol veľmi detailný a použiteľný. E, máme program e, na sledovanie prostredníctvom satelitov. Potrebujeme však program, ktorý by umožnil Eh, včasné eh, varovanie v súvislosti s hrozbami, ktoré, ktorým sú eh, lesy vystavené. Monitorovací systém je absolútne nutný, pretože práve sledovaním prostredníctvom satelitov môžeme veľmi dobre zistiť, akému stresu, akej záťaži sú lesné porasty vystavené a tam je dôležitý práve e, prístup e, v rámci EÚ a nielen v rámci jednotlivých členských štátov. Ďakujem pánu Prodimu a prosím posledného rečníka, pána Ferreiru, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, tiež pánu Arsenisovi za jeho prezentáciu ako aj rozličné návrhy, kde som zaznamenal pozitívne body. E, spomeniem princíp subsidiarity, ktorý je podstatný. E, vylúčenie NOCF zo systému, ako aj e, rozlišovanie medzi jednotlivými typmi lesných porastov v rámci typológie. To znamená lesné porasty, ktoré e, viažu veľa uhlíka a monokultúry, ktoré sú intenzívne využívané. Mal by som ešte dve, dva ďalšie nápady alebo myšlienky musíme spomenúť e, e, fitosanitárny stav lesov. E, o tejto problematike tu ešte nebola reč. Ide o invazívne typy stromov, rastlín, ktoré musíme registrovať ako problém. Ďalšou otázkou, o ktorej sa zatiaľ tiež nehovorilo, je, ako zabrániť živelným prírodným katastrofám. Parlament v minulom roku schválil správu, ktorá sa týkala prevencií e, živelných katastrof. Okrem iného tam bola spomenutá aj téma e, lesov. Komisia si myslím, by mala na to zareagovať. Spravodajca by možno by bolo možné, možno by bolo dobre, pokiaľ by spravodajca podchytil aj tieto body. Boli tu navrhnuté e, rozličné iniciatívy, ktoré však e, neboli potom rozvíjané ďalej. Preto je potrebné aj tieto body rešpektovať. potenciál lesných porastov sa musí tiež e, zohľadniť, predovšetkým tam, kde je riziko častých požiarov. E, na mnohých miestach e, v oblasti Stredomoria, v Grécku, v Taliansku, v Portugalsku boli zničené veľké plochy lesnými požiarmi. Takže je potrebné opätovné zalesňovanie. Tento potenciál je teda potrebné opätovne e, nanovo vytvoriť a to s miešanými lesmi. Ďakujem. Vyčerpali sme teda zoznam rečníkov. Lehota na podanie pozmenujúcich návrhov je 9. február 2011 do 12. hodiny. Ďalším bodom je číslo 27, zmena a doplnenie smernice 9768 ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému. Prosím pani spravodajkyňu Piety Kajnen. Ďakujem pekne. Poprosím kolegov o strpenie, aby tu zostali hoci je hodina pokročila, ja sa vám pokúsim vysvetliť, o čo ide v smernici, čo ja navrhujem a aké argumenty za tým stoja. Poprvé, táto smernica sa týka emisí NOx v prípade zariadení využívaných v stavebníctve, v doprave, a v skratka v rôznych ďalších sektoroch. V roku 2004 bola pozmenená táto smernica, boli zavedené nové emisné limity, ako aj program flexibility. Táto flexibilita umožňuje výrobcom na trh uvádzať obmedzený počet výrobkov spadajúcich do staršej kategórie 3A zariadení do tejto kategórie spadajúcich. Bola tu skrátka potreba takúto flexibilitu vytvoriť. Tá flexibilita predstavuje buď to 20 celého objemu na výrobca na výrobcu, respektíve na kategóriu zariadenia alebo motora. Pre malé a stredné podniky to bolo stanovené ako percento celkového objemu. Takže ja navrhujem nasledovné. Komisia chce rozšíriť program flexibility z 20% na 50% a aj tie pevné počty v prípade malých a stredných podnikov boli náležite pozmenené. Ja nenavrhujem rozšíriť flexibilitu na 50 z dôvodov, ktoré neskôr uvediem. Len tie špecifické pevné počty pre malé a stredné podniky by som chcela navýšiť. V návrhu vidíte, ak ho máte so sebou, na tej prvej tabulke existujúci počet podľa kategórií zodpovedajúc tým 20 a potom na druhej strane máte nové navrhované čísla. A iste vidíte, že je tu zvýšenie počtu na kategóriu na výrobcu. Toto ja teda akceptujem, takéto zvýšenie. Pokiaľ ide o stavebníctvo, to som chcela vyňať z tej flexibility, ale uvedomujem si, že to môže byť e, zložité, hlavne pokiaľ ide o definovanie jednotlivých e, strojov, pokiaľ ide o rovnaké podmienky pre všetkých, takže O tom sa môžeme ešte podhovárať. Komisia chce, aby aj lokomotívy boli e, do toho zaradené, ako aj vagóny. Až to tak nebolo, 30 by to malo byť tá flexibilita v prípade vagónov a v prípade lokomotív by to malo byť 12 Ja navrhujem, aby sa vakóny do flexibility nezaradili. V prípade lokomotív navrhujem navyšiť vo väčšej miere so zohľadnením špecifickej situácie vo Veľkej Británii. Tam tá formulácia ešte musí byť eh, vycibrená tak, aby to bolo v súlade s legislatívou spoločenstva. A teším sa na vaše príspevky. Prečo teda takéto návrhy? Poprvé, podľa analýzy komisie väčšina z približne tých 1500 výrobcov takéhoto druhu zariadení sú malé a stredné podniky. A v prípade malých a stredných podnikov tá situácia je často zložitejšia než v prípade veľkých výrobcov, pretože náklady na dosiahnutie súladu s predpismi sú vysoké, vyššie jednotkové náklady. A preto e, navrhujem takúto e, väčšiu flexibilitu v prípade tých pevných počtov pre malé a stredné podniky. Je to plne naozaj náležité. Prečo nechcem tú navýšenú flexibilitu? Je tu asi 5 problémov. Poprvé, komisia to navrhuje hlavne vzhľadom na to, že tu máme hospodárskú krízu. Tento argument to by mohol byť naozaj veľmi závažný preceden, precedens. My sa nesnažíme nejakým spôsobom narušiť existujúcu environmentálnu legislatívu, e, vychádzajúc z konjunktúry alebo z recesie. Myslím, že výrobcovia mali dostatok času splniť podmienky legislatívy. A ak my teraz tú flexibilitu rozšírime podstatným spôsobom, tak vlastne potrestáme tých, ktorí to urobili ako prví. A potrestáme tých, ktorí dodržiavajú legislatívu. Takže každá minca má dve strany. Áno, sú tu podniky, ktoré potrebujú väčšiu flexibilitu, ale sú tu aj iné podniky, ktoré si úlohy urobili, investovali do výskumu vývoja a prestavili svoju výrobu. To by znamenalo nerovnaké podmienky pre tieto dve skupiny. Po tretie, Stratégia Európa 2020 má ambiciozne ciele, pokiaľ ide o zniženie, o zniženie emisí uhlíka. Takže by bolo potrebné urobiť krok vpred a nie naopak späť. Je naozaj, prijať, je naozaj potrebné prijať e, prísnejšiu legislatívu. Takouto úpravou by sme vyslali presne opačný signál na čo ja nevidím dôvod. Po štvrté, hospodárstvo sa zviecha, stavebníctvo špeciálne, takže ten argument hospodárskej krízy neobstojí. A ešte piatá vec, ktorá mi na tom návrhu vadí, je to, že komisia mala existujúcu smernicu upraviť. Hovorím o tom sektore železníc. To sa omeškalo, očakávame to tento rok. A tá situácia je trošku nepríjemná pre odvetve aj pre nás, že my by sme prijali v tejto fáze určité rozhodnutia a potom v prípade prepracovanej verzie tej smernice by to prepracovanie mohlo ísť eh, presne v opačnom duchu. Šiestý bod, zdravie a životné prostredie. Komisár Potočník pred niekoľkými dňami vyhlásil, že kvalita vzduchu je naliehavou otázkou a že komisia bez odkladne príjme opatrenia, aby existujúce štandardy boli dodržiavané všetkými členskými štátmi. Ide napríklad e, o emisie aj z dopravných prostriedkov a z zariadení, strojových zariadení. A myslím si, že pod to spadá aj problematika, o ktorej teraz hovoríme. Sladom na dlhý životný cyklus týchto strojov e, sa dopady ich používania prejavia až neskôr a tie dopady emisí budú vyššie, než predpokladali pôvodné odvahy. Prečo nie vagóny? Ide o oblasť, ktorú by som chcela vynechať z oblasti flexibility. V prípade lokomotív by som chcela, aby boli zradené do toho systému flexibility, Situácia je zložitá hlavne vo Veľkej Británie vzhľadom na to, že železničný sektor vykazuje mnohé špecifika. Ten počet, tam sa uvádza, že by mal byť navýšený na 20. Že by to malo fungovať aj vo Veľkej Británii, ale ja už som povedala, že for a more walkable uh, wording. Thank you for your patience and uh, I'm looking. Ďakujem pekne za trpezlivosť a teším sa na spoluprácu s vami. Bardzo 10 do... Ďakujem. Na zozname rečníkov máme 10 osôb. Poprosil by som vás preto, aby ste nikto z vás nehovoril dlhšie než jednu minútu, pretože máme ešte jeden bod. Toto je zoznam rečníkov. Yeah, but it's possible that you start with the, with the shadows of the group? Čo keby ste začali tenivými spravodajcami? Tých ste vôbec nespomínali. Začnám od pána Pavla Poca, prosím vás. Pán Poc ako prvý. Na minutu. Ďakujem, pane predsedo. Eh, Pani spravodajka má môj obdiv, jak si... Ďakujem. V podstate, abych zjednodušil ten súhlasím s hodnotením stavu veci, ale s odlišným záverom. Zdieľal som aj pôvodný názor pani spravodajkynie na zmenu smernice, to znamená odmietnutiu ako celok a to preto, že tohto roku na jeseň by komisia mala predložiť e, komplexnejšiu revíziu, ktorá by bola menej zraniteľná. Tento návrh revízie tak ako bol predložený, predstavuje nebezpečný precedens, učíme trh a priemysel, že je možné nerespektovať legislatívu, pretože predtým, než začne byť účinná, ju možno zmeniť. Absolvoval som mnoho rozhovorov a nič ma nepresvedčilo o tom, že by som mal toto svoje stanovisko zmeniť. Existuje argumentácia, ktorá hovorí, že pokiaľ výrobcovia budú musieť splňovať e, prísnejšie predpisy, stratia konkurencieschopnosť ale pravdou je, že nikto nechce byť prakticky e, prvý e, s takouto výrobou na trhu. Možno namietať, že dopady na životné prostredie sú v tomto prípade malé, ale pokiaľ budeme dávať iné odpovede a iné názory v entuziastických e, diskusiách pri hlasovaní o efektívnych opatreniach a nedovedieme tieto opatrenia do konca, nikam sa nedostaneme. Ďakujem. Ďakujem. A nasleduje pán Kráma. Ďakujem, pán predseda. Poprosil by som o to, aby e, sme e, vždy sledovali aj čas a urobili podľa toho e, obmedzenie rečníckého času a nie až na konci programu. To nepovažujem za správne. Pokúsim sa ale byť napriek tomu stručný. Mali by sme e, myslieť na to, o čom hovoríme. Je to e, e, opatrenie týkajúce sa pružnosti e, v rámci e, smernice účinok, ale ktorý to má na e, životné prostredie, je relatívne malé. Takže preto by sme si mohli položiť otázku, E, prečo to vôbec robíme, prečo o tom vôbec diskutujeme. Mám taký pocit, že to e, vychádza z aktivity e, lobbyistov jednotlivých členských štátov, ktorí majú o to záujem. Sú krajiny, kde o to záujem nie je a sú krajiny, kde je to presne naopak. chcel by som povedať, že e, ju nepovažujem teda za e, veľmi dôležitú túto smernicu. Ale v žiadnom prípade nie je možné, aby sme e, výrobcov motorov alebo strojov sta- urobili prakticky lobbystami železníc. Pre mňa je teda jasné, buď tá pružnosť bude platiť pre všetkých alebo pre nikoho, A dovolte ešte definovať poslednú vetu, čo nie je možné v žiadnom prípade, je to, aby sme e, sa vlastne dostali, respektíve e, spadli ešte hĺbšie, než e, ako je smernica o flexibilite z roku 2004 môžeme diskutovať o tom, či by sme túto smernicu rozšírili, ale v žiadnom prípade E, nie je možné, aby sme vlastne spadli pod to, čo e, platí už v existujúcom zákone. Ďakujem. Ďakujem, pán Krama, pán van Balken a potom pán Kalenen. Pán Eichhout, áno, ďakujem, pokúsim sa byť čo možno najstručnejší. Ďakujem, pokúsim sa byť možno, čo možno najstručnejší. Áno, bolo by dobre, keby sme legislatívne veci preberali eh, v programe skôr a nie v posledných 5 minútach. Ide o kvalitu vzduchu a keď hovoríme o kvalite vzduchu, za každým mnohé skupiny v tejto snemovni vyjadrujú, a to je zrejme, že potrebujeme zdrojovú politiku, politiky vychádzajúce zo zdrojov. Toto je kľúčové a toto počúvame opakovane. sa Potočník dnes povedal, že Mm, v prípade tých e, jemných čiastočiek sa tie stropy nedosiahnu, ak nebudeme mať náležité politiky o zdrojoch. A teraz presne hovoríme o takýchto zdrojoch, hovoríme o motoroch, ktoré spôsobujú 7 e, emisí skleníkových plynov a e, NOx. Takže prečo Komisia chce takúto väčšiu mieru flexibility. Nechápem to. V roku 2004 to bolo implementované, pardon, to bolo prijaté. 7 rokov mali spoločnosti na to, aby to implementovali, ale neurobili to. Komisia tvrdí, že niektoré lokomotívy nie sú k dispozícii, ale sú vo Švedsku, v Nemecku. Sú tu firmy, ktoré si urobili svoje úlohy a my ich teraz potrestáme, pretože niekto iný 7 rokov nič nerobil. A zároveň sú tu revízne plány. Podľa smernice to má byť do 2012. Tak na čo to robíme? Ja to nechápem. Ako zdrojové politiky sa v oblasti ochrany vzduchu ponúka možnosť úplne zamietnúť tento dokument. Ďakujem, pán Eckhout. Pán Mar- Vaše poznámky postupím ďalej v zmysle rokovacieho poriadku. Eh, pán Callahan a potom pani Klaas. Thank you, Chairman. I too, uh, regret the... Ďakujem. Lutujem, že nie je času na diskusiu na diskusiu o tomto materiále. Stručne však teší ma, že komisia si všimla strašný dopad ekonomickej krízy a predložila túto smernicu, aby sa zvýšilo percento určitých strojov, ktoré v zmysle flexibility prichádzajú na trh. <coughs> Sorry. The rapporteur sees this as setting spravodajkynia tu hovorí o nebezpečnom precedenci Treba však hovoriť aj o veľmi vážnych dopadoch klimatických zmien na podniky v, v Európe a treba tieto pragmatické e, prístupy aplikovať viackrát. Derogačná e, schéma by mala byť k dispozícii a teší ma, že spravodajkyňa vzala do úvahy špecifické problémy Spojeného kráľovstva, že to zohľadnila v tejto správe a chcel by som, aby tu bolo vyššie množstvo zariadení, na ktoré by sa vzťahovali výnimky. Je to niečo však považujeme za krátkozraké. Chápem vaše obavy, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ale e, veľká svetová kríza zasiela rovnako aj veľké podniky, nielen malé podniky. Obnova trhu bola veľmi umiernená a bolo by hlúpe vylúčiť väčšie spoločnosti z tejto schémy. Ďalej si návrh číslo 10, ktorý vylúčuje e, spracovateľom priemysle stroje. Mnoho strojov je totiž z, pri, na, z prierezu naprieč branžami. Takže nevidím naozaj dôvod, ako by sa toto dalo prakticky implementovať. Všetci sa zhodneme, že ak táto novela má byť užitočná a flexibilita má skončiť v roku e, e, e, v roku 2013 a máme hovoriť o zariadeniach mimocestných. Treba ďalej popracovať. Ďakujeme slovo má pani Krista Klas. Určite to nie je veľká oblasť, ale veľmi dôležitá oblasť. Kolegovi dávam za pravdu, nepotrebujeme emocionálne rozhodnutia, musia to byť rozhodnutia, ktoré sa dajú v ekonomike aj presadiť. V oblasti e, strojárenstva e, sú určité ťažkosti na e, prispôsobenie sa na stupeň 3B máme tu situáciu, kde na jednej strane sú výrobcovia motorov na druhej strane výrobcovia e, strojov a to všetko musí byť navzájom súladené e, systémy e, spalín, bezpečnosť práce sa musí zohľadniť a u každého stroja ide prakticky, tak povediať, o individuálny vývoj. To, čo komisia navrhla, flexibilita tá sa týka nielen lokomotív, ale aj e, malých a stredne veľkých podnikov a vôbec celej tejto oblasti. Preto e, by sme vlastne v tomto zmysle e, mali túto myšlienku flexibility zohľadniť prepojenie na malé a stredne veľké podniky a takisto aj na výrobcov strojov. Ďakujem. Ďakujem pani Klas, pani Katrin Suli. Ďakujem pani Klasovej, pani Súdy. Ďakujem, pán predseda. Kríza sa týka samozrejme všetkých e, sektorov, e, nielen malých a stredných podnikov. Predovšetkým stavebný sektor má e, problémy. Chcela by som poukázať na to, že E, tu ide o flexibilitu aj náhradných motorov. Má to e, značný vplyv aj na situáciu vo Francúzsku. E, náklady týkajúce sa prispôsobenia technickou cestou alebo nákupom nového materiálu, to všetko bude mať vplyv aj na lokálne orgány a v konečnom dôsledku sú si to potom občania ako daňoví poplatníci, ktorí tieto účty platia ako užívateľia takisto, takže platia prakticky za to dvakrát. Rast zamestnanosti je stále ešte slabý a pokiaľ by sa zvýšili daňové povinnosti občanov, nebolo by to dobré vôbec e, nejde o to, či sa zmenia zákony alebo e, sa urobia zmeny u materiálu, ale potrebujeme zákon, ktorý umožnia e, tento materiál používať naďalej bez toho, aby sa zvýšili náklady. Ďakujem a ďakujem tiež tlmočníkom, ktorí sú ochotní pracovať ešte aj po 18.30. Ďalší rečníci. Ako posledná je pani Gandini, ale ešte predtým pani McGavin. Potrebujeme viac času na diskusiu. Potrebovali sme viac času, ja by som chcela položiť otázky komisii. Počujeme tu uh, otázky k tomu, čo je prípustné, nepripustné v, eh, pre nové technológie, pre lokomotívy, rôzne uh, rôzne systémy. Počuli sme, že to, či ono nie je e, možné, potrebujeme to pochopiť a tiež by som sa chcela komisii spýtať na, e, na jej časový rámec. E, máme málo času, tento materiál, toto všetko by som chcela počuť. Neviem, nemyslím si, že by sme dnes mali možnosť o tom hovoriť s komisiou. Bola by potrebná plnšia diskusia. Mám obavy týkajúce sa tohto, tohto materiálov. Ďakujem a teraz pán Peter Líze. Pán predseda, dovolte mi, aby som sa na, pripojil k tomu, čo povedala pani McEwen. Potrebujeme čas, e, musíme diskutovať ešte aj o správe pána Tatarela, e, s ktorou sme vôbec nezačali, takže sekretariat by mohol možno zvážiť, ako získame viacej času. E, z technického hľadiska je e, to riešenie skutočne ťažko možné. E, počul som mnoho názorov. Niekto mi, kto si, po, e, kto si mi povedal, už pred 8 rokmi sa zistilo, že sa tieto hodnoty nedajú dodržať. Ale zvyčajne sa to vždy hovorí, že sa to nedá dodržať. Je potrebné však vyvíjať aj určitý nátlak, aby sa tá inovácia uberala správnym smerom jeden bod by som chcel zdôrazniť. Komisia urobila obrovskú chybu, e, keď sa e, pri tomto dosie, o ktorom sa hovorí, e, využila hospodárskú krízu na uvoľnenie predpisov v oblasti životného prostredia. To, čo sa prakticky tu predostrelo sa dá ťažko prijať. V každom prípade nie e, to, čo tu bolo spomenuté v súvislosti s e, hospodárskou krízou. Ďakujem. Vzhľadom na vaše poznámky, samozrejme, predložím e, túto problematiku predsedovi, možno, že na, to preberieme potom na zasadnutí schôdze koordinátorov. Ako pán Líze už povedal, pokiaľ nás niekto sledoval dnes popoludnia, tak mu to muselo prípadať veľmi farizejské, čo sa tu deje. Hovoríme s pánom komisárom Potočníkom o tom, že potrebujeme čo najvyššie štandardy v oblasti životného prostredia, že ide o nové technológie, že hospodárskú krízu chceme prekonať eh, investíciami do zelených technológií a potom e, e, hovoríme o tom, že musíme tú flexibilitu uvoľniť práve na zvládnutie hospodárskej krízy. Musíme urobiť všetko preto, aby sme e, zabezpečili e, túto situáciu. Možno, že nie je dostatočne flexibilná ekonomika, ale e, to nejak neovplyvní plúca našich detí. Želala by som, aby sme mali trochu viacej času k dispozícii. Ide o veľmi technické témy a viacero aspektov by bolo treba prehlbiť. Som veľmi rada, že e, komisia zohľadňuje krízu. Kríza predsa nie je abstraktná. E, súvisia s ňou aj e, pracovné príležitosti, pracovné miesta ale pri zdôvodňovaní by sme mali v každom prípade tú situáciu prehlbiť. Vidíme, že tu existuje akási nevyváženosť, čo sa týka lokomotív. Vidíme, že sú tu určité problémy, ale e, to, čo možno e, platí pre tento sektor, platí aj pre iné sektory. Nemáme dostatok času ale fázu 3B by sme mali e, sledovať, by sme mali považovať len e, za fázu, ktorá potrvá veľmi krátko. E, po troch rokoch takisto nastúpi nová fáza. Potom to možno bude vyváženejšie. Možno, že sa chyba urobila vtedy, keď sa tieto stupne stanovili a nezohľadnili sa napríklad také parametre ako flexibilita potrebujeme teda e, zvážiť túto situáciu pre malé a stredne veľké podniky. Proste flexibilitu e, zaviesť len e, s fixnými hodnotami to nejde, pretože potom by sme veľmi rýchlo zistili, že sa dá zabrániť zneužitiu. Malé podniky majú možnosť sa cez toto obdobie preklenúť ale tie ostatné by týmto mechanizmom získali e, väčšiu flexibilitu. Takže tu budeme musieť tieto aspekty ešte prehlbiť. Ďakujem pani Gadini. Lehota na podanie pozmenujúcich návrhov končí 9. februára 2011 o 12. hodine. Vzhľadom na situáciu, ku ktorej došlo, Poprosil by som e, o zvolanie e, schôdze výboru, mimoriadného, e, mimoriadnej schôdze výboru v Štrasburgu. Máme tu ešte správu pana Tatarela, ale žiaľ nemáme k dispozícii už čas. Takže zvoláme mimoriadnu schôdzu v Štrasburgu máme osobitnú schôdzu, mali by sme potom mať lehotu na podávanie pozmienci návrhu po tej, po tej schôdzi. Je to nezbendné. Zdá sa to byť rozumný návrh. Dokonca nutný. Ďakujem vám teda za pozornosť, končím zasadnutie a dúfam, že pán Tatarela bude mať pochopenie pre naše rozhodnutie.